Right. Um, we, we had... right we better... Dobre, radšej by sme mali začať, hoci nás to nie je príliš veľa. Right. So the first item this Prvý bod dnes ráno je bod 8 a správa o európskych environmentálnych ekonomických účtoch. Spravodajcom je Hans-Peter Martin. Pán spravodajca, máte slovo. Dobré ráno vám želám. Oficiálny predstaviteľ komisie sa ma pýtal, čo sa stane s mojimi návrhmi. A ja som povedal, že nemám problém. Budeme mať obrovskú väčšinu, eh, pretože momentálne som zatiaľ jediným členom miestnosti, okrem vás, pani predsedička, samozrejme, ale vy ste vysoko nad nami. Takže teraz by som chcel povedať niekoľko zásadných vecí a samozrejme v nejakej forme nechcem urobiť tú istú chybu ako mnohí moji katolickí kňazi a to, že sa, na zodpovednosť sa berú tí, ktorí ani nechodia do kostola. Nuž, ale nepomyslela by som si, že sa tu stretíme v tomto typickom okamihu, v ktorom e, sa vy, kolegovia, pýtate, prečo tu rastie vzdialenosť medzi občanmi a volenými zástupcami, alebo možno nie celkom volenými zástupcami. A úplne klasicky Môžem takto uviezť dnešné ráno. U nás v politickej oblasti je niečo absolútne nesprávne a Jednoduché je to preto, že nerobíme to, čo naši voliči od nás očakávajú. A v tejto oblasti ide o niečo veľmi špecifické, a to o líderstvo, o vodcovstvo. Teda mali by sme zistiť, kde by mohla existovať funguje Európska únia. Kde sme zistili určité výhody. Samozrejme, treba si aj zistiť, kde máme nevýhody a potrebujeme si aj zistiť, aké sú tie základné prvky toho, čo by ešte rastúce generácie mohlo zaujímať na politike. A som presvedčený o tom, že tu máme dočinenia s témou, kde na jednej strane sa očakáva veľa zodpovedností od nás poslancov, ale na druhej strane je tu šanca, a hovorím to preto, že aj Pierre Lambert rozumie tomu, čo práve hovorí, a to, že je tu šanca dostať sa mimo Afriky, mimo Európy. Dostať sa o kúsok ďalej, pokiaľ ide o zodpovednosť pani predsednička, na poslednom zasadnutí ste veľmi trefne e, povedali, že aj štatistiky sú dôležité. Tu vo výbore vieme, čo sa tu dialo u nás vo výbore. Ja sa nemôžem zúčastňovať zasadnutí viacerých výberov, ale občas som si užil tie omrvinky, ale v Eurostate sme videli, že základom našej práce sú často údaje. A keď sa nebudeme môcť spolahnúť na tieto údaje, keď nebudú úplné, keď budú poukazovať na nesprávny smer, tak potom budeme mať obrovský problém. A niekedy nás to môže stať aj 130 miliard alebo viac. To je Grécko. A teraz prejdem k svojmu konkrétnemu stanovisku. Áno, poviem to ešte raz. Domnievam sa, že by to bol klasický prípad eh, pre tento výbor, pre tento parlament, eh, pre nás presvedčených Európanov, keby sme ukázali perspektívu a keby sme ukázali, že chceme a pochopili sme to. Čo sme pochopili? Pochopili sme, že doterajšia definícia bláha sa zakladá iba na triezvých údajoch hospodárskeho rastu a to nestačí, pretože musíme spoznať, že keď neprejdeme do oblasti, kvalitného hospodárskeho rastu, e, tak vôbec nepochopíme, čo znamená hospodársky rast. E, poviem napríklad, Ja som vyrastal pri Bodamskom jazere a od oktobra až do marca sme mali sneh a to nie iba optimizmus, ale to sú moje spomienky, ale teraz tam nie je sneh. Je tam regionálne oteplovanie, áno, ľudia viac kúria, ja si tam viac aut, ale súvisí to aj s klimatickými zmenami. To znamená, že ak v Bregenci alebo pri Bodamskom jazere chcem si užiť sneh, tak musím prejsť nejakých 500 kilometrov, aby som mohol znova lyžovať. A to sú dodatočné náklady. To je vývoj, ktorý sa dá ale predstaviť iba ako hospodársky rad, pretože e, auta sú väčšie, vzdialenosti sú väčšie, benzín je drahší a vlastne tým e, všetko rastie pri Bodamskom jazere. Áno, ale aké to má dôsledky? Pri tomto ekonomickom vypočítavaní, ktoré nám komisia predkladá po dlhodobom premýšľaní, občanov akademickej pôdy. Dúfam, že nikomu neublížim, ak ho tu nevymanujem. Viem, že aj parlament sa posledných 5-6 rokov venoval tejto veci. E, Zrejme to robil environmentálny výbor, možno aj iné výbory, ale teraz je práve tá šanca povedať, áno, pochopili sme to. Áno, chceme ísť o krok ďalej. Nechceme iba na základe hospodárskej krízy a nechceme iba na základe toho, čo sa dialo, mladým ľuďom ukázať, že budeme inak definovať pokrok a blaho. Musíme zobrať do úvahy rôzne moduly. To, čo zažívame v G2, teda keď zoberieme do úvahy aj Číňanov, je to, čo zažívame nielen vo Francúzsku, ale aj v Nemecku. A všetky tieto faktory nútene menia kvalitu života, pokrok a pokúsim sa ísť ešte o krok ďalej, pretože uvidíte, že sa naozaj domnievam, že by sme mali vybudovať rôzne moduly v rôznych oblastiach. Mali by sme mať pre eh, ochranu životného prostredia produkty ekologické, využívanie ekologické energie a tak ďalej. Buďme odvážni, buďme smelí, povedzme áno, toto chceme. Z tohto chceme vychádzať v našich národných štátoch. Takýmto spôsobom sa niekam dostaneme. Áno, bude to stať nejaké peniaze, ale ja to podporujem, pretože sa domnievam, že v rámci Európskej komisie a iných inštitúcií máme dosť ľudí na to, aby sme uh, podporili takýto rozvoj. A že som to zbláznivým na to, aby sme niečo také nutné, ako sú štatistiky, využili pre e, spoločný projekt Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Dívam sa, či sú tu stieneví spravodajcovia. Pán Lukovica, áno. Ďakujem. Musím povedať, že považujem za pozitívne, že tu máme jasný základ, aj právny základ pre túto environmentálnu bilanciu v Európskej únii. To sme mali urobiť už dávnejšie. A dúfam, že teraz budeme môcť aj ten postup urýchliť, pretože nejde iba o to, aby sme to všetko dali dohromady, ale jednoducho je to prvý krok európskej stratégie do roku 2020. Tam sa hovorí o hospodárskom vývoji na ekologickom základe. A nemali by sme iba zmeniť prístup k ekonomickým údajom, ale potrebujeme aj široký základ, pokiaľ ide o ekologické a environmentálne aspekty. Potrebujeme lepšiu environmentálnu stratégiu a štatistiku, čo je veľmi potrebné na to, aby sme do našich ekonomických analýz mohli e, zobrať do úvahy všetky možné faktory. E, preto je nevyhnutné, aby sme prešli k zelenému hospodárstvu. Tieto opatrenia sú predovšetkým technické opatrenia, ale pomôžu nám práve v oblasti životného prostredia. Mnohé e, časti takýchto environmentálnych analýz nám ukážu, čo vlastne funguje, čo nefunguje, keď chceme robiť efektívne ekonomické opatrenia. To, čo povedal Hans-Peter Martin, bolo veľmi pozitívne. Zdôraznil to, že tieto environmentálne rozmery možno vziať do úvahy. Myslím si ale, že musím hovoriť ešte o jednej veci a to o systéme pre trvalo udržateľné štatistiky, ako navrhuje pán Martin. A myslím si, že to je ten správny spôsob, ako postupovať vpred. A ešte ďalšou vecou je otázka, ako môžeme zabezpečiť a vyhovieť e, zvyšujúcim sa požiadavkám na zdroje. A vo všeobecnosti by som chcel povedať, že by sme mali najprv investovať do štatistických údajov. To by malo byť pravidlo. A myslím si, že by sme takisto e, mali riešiť otázku, ako konkrétne by sa environmentálne štatistiky mohli pretaviť do spolupráce na európskej úrovni. Myslím si, že to bude dôležité pre dosiahnutie Európskej stratégie do roku 2020. Inak si myslím, že potrebujeme veľmi dobrú spoluprácu, aby sme mohli vypracovať veľmi uh, dobrú správu a dospieť k dobrým výsledkom. Ďakujem veľmi pekne. Filip. You, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja tentokrát nebudem ďakovať spravodajcovi, k tomu sa ešte dostanem, ale najskôr sa chce vyjadriť k tomu, kto sme a koľko nás tu dnes je, nás poslancov. E, chceme skutočne seriózne pristupovať e, k tejto téme, ak totižto účasť poslancov odzrkadľuje politický záujem, politickú vôľu skutočne držať sa toho, čo popísal Hans Peter, tak skutočne si robím starosti, pretože nie som si istý, že takto sa nám to najlepšie podarí. Isté, že môžeme to pripisovať tomu, že štatistické údaje sú veľmi nudnou témou, ako to povedal Hans Peter, ale isté, že je to nudná téma pre tých, ktorí pristupujú k politike nie na základe faktov a čísel. A ja mám rád práve to. Ja sa chcem opierať o skutočné údaje, o skutočné čísla a potom rozhodnúť, kam sa pohneme ďalej. Ale musíme za- začať od zdravého základu. Ja pochádzam zo sveta, Viem, Šaron, že aj ty tam bola, kde sa hovorí, e, že dostaneš to, čo meriaš. Ak to nezmeriaš, tak to nedostaneš. Teda musíme e, sa snažiť merať napríklad e, dopad na životné prostredie, chceme zvýšiť mieru hospodárskeho rastu, ale na to, aby sme poznali tieto hodnoty, musíme ich zmerať. Často čelíme kritike, keď chceme sa rozširovať nad rámec HDP, že nemáme dostatočné údaje, že to nie je dôveryhodné, že to nie je dostatočne pevné na to, aby sme na tom položili základ našej politiky. Musím povedať, že sú s touto správou mám niekoľko návrhov a teraz sa dostávam k tomu, že ďakujem Hansovi Petrovi nielen za to, čo napísal, ale aj za to, čo povedal. E, Dovnívam sa, že môžem povedať, že súhlasím takmer so všetkým, čo Hans Peter povedal teda naša skupina to podporí. Jediná vec, ktorú by som rád vypichol, a to už je posledná vec, ktorú poviem, možno si niektorí myslíte, že sa nety, nevyjadrujeme k podstate, k veci, ale áno, čo sa týka nákladov, no už e, nič nie je na svete zadarmo. Ak skutočne chceme dôveryhodné fakty a údaje, to si vyžaduje ste úsilie, nepríde to sama od seba. Nehovorím, že by sme mali výrazne navyšovať eh, fungovanie Eurostatu. Isté, že je potrebné čiastočne prehodnotiť fungovanie Eurostatu, ale je potrebné prehodnotiť túto tému a ak s tým budú súvisieť aj zvýšené náklady, je potrebné to zvážiť. Isté, že musí to byť čo najefektívnejšie, ale ja by som netvrdil, že iba kvôli nákladom eh, by sme mali povedať, že to nepríjmeme tento návrh. Isté, že je potrebné zhromažďovať eh, také údaje, ktoré sú dôveryhodné a nie také, ktoré sú nesprávne. Ehm, ešte posledná vec. Vyhodnocovanie dopad na životné prostredie je iba jednou časťou celého toho našho úsilia posunúť sa nad rámec HDP. Včera eh, sme sa stretli s Olivrémom a s zástupcami komisie a eh, venovali sme sa téme, ktorá súvisí s tým, že od 1. januára prebehne prvý hospodársky dohľad eh, v súvislosti s prvým semestrom ktoré teda mňa by zaujímalo, či komisia bude do svojho vyhodnocovania zahrnieť aspekty životného prostredia a sociálnej oblasti. Údajne nie. Chcú, aby tie údaje, o ktoré sa budú opierať, boli čo najdôryhodnejšie, čo najpevnejšie. Ale je to minimálne prvý krok na tejto ceste. Musíme umožniť komisii, aby mala k dispozícii pevnejšie údaje v ehm, roku 2012 a tak ďalej. Ďakujem pekne Hasovi Petrovi, veľmi dobrá iniciatíva, ale myslím si, že všetci tí, ktorí máme záujem o tieto témy, by sme mali prijať potrebné opatrenia a šíriť osvetu v našich politických skupinách, aby sme mali dostatočne široký politický základ na podporu tohto návrhu. Ďakujem pekne, Vicky. Ďakujem. Ak dovolíte niekoľko pripomienok od kolegu e, Sada Kamala, ktorý je tieňovým spravodajcom, ktorý sa ospravedlil, že to nemôže byť. Vidíme, že tu sa posúvame k princípu znečisťovateľ platí a toto opatrenie sa dá využiť ako jeden krok na tejto ceste. Sú isté výhody, ktoré kolega vidí v tomto vyhodnocovaní životného prostredia, to aby sme e, dostali, dosiahli lepšiu rovnováhu nákladov a ziskov a aby sme efektívnejšie dosiahli naše environmentálne ciele a aby sme dokázali lepšie analyzovať výhody a nevýhody jednotlivých environmentálnych analýz aj kvalitatívne, aj kvantitatívne. Ale kolega Kamal má isté výhrady, že to nie je model, ktorý je všeobecne priateľný, čo sa týka vyhodnocovania ziskov a prínosov eh, takýchto opatrení. Boli by sme radi, keby sa tieto eh, štandardy vyhodnocovali mimo jurisdikcie Európskej únie a aby sme predišli akýmkoľvek možným arbitrážom v tejto oblasti. Vzhľadom na ťažkú hospodárskú situáciu a na výrazné obmedzenia v rozpočtovej oblasti v celej Európskej únii je rozhodne pozitívne, že spravodajca chce vyčleniť eh, prostriedky z existujúcich e, zdrojov v rozpočte a nechce vytvárať žiadne nové položky v rozpočte na tieto účely. Ďakujeme pekne. Myslím, že tým sme vyčerpali všetkých rečníkov. Nech sa páči, spravodajca Hans Peter, chceš zareagovať? Ďakujem pekne. Ďakujem opäť za slovo. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili a ktorí sú tu prítomní. Bolo by vynikajúce, ak by toto bolo v súlade všeobecným postojom celého tohto výboru k tomuto nášmu úsiliu. Ja, keďže som pôvodným povolaním novinár, som dosť odvážny a myslím si, že to môžem nazvať Európska udržateľnosť a štatistiky v tomto smere, teda európske štatistiky udržateľnosti. A týmto by sme naznačili už týmto názvom, čo chceme dosiahnuť týmto úsilím. Otázka, ktorá je spojená s financovaním, je potrebné, aby sme sa aj venovali. Iste chápem, E, stanovisko Filipa Lamberta a taktiež chápem stanovisko Vicky Ford. Ale predsa len sa domnievame, že by sme sa mali pozrieť na dividendu rozširovania. Kde sú všetci tí euroúradníci, ktorí sa podielali na procese rozširovania? Ešte stále sú tu, ale čo robia? Ja sa skutočne domnievam, že ak komisia bude ochotná, bolo by možné presunúť viacero takýchto funkcií a ak budeme potrebovať ďalšie posty nejakých odborných poradcov, ja som ochotný podporiť takúto iniciatívu. Na druhej strane je potrebné um, uviezť, že na komisii sú isté oddelenia, ktoré jednoducho naplnili svoju úlohu a svoju funkciu. A to neznamená, že však budú môcť existovať za takéto situácie do nekonečna. Ďakujeme pekne. Budeme teraz postupovať tak, že lehota na pozmeňovacie návrhy je 1. október. Budeme sa venovať pozmeňovacím návrhom 18. októbra, hlasovanie na výbore 26. októbra. A potom gestorský výbor, výbor ENVY, 9. novembra sa bude zaobrať týmto bodom a v pléne to budeme preberať v decembri, na prvé decembrovej plenárke. Takýto je kalendár pre tento bod. E, ďakujem pekne. Teraz prejdeme k bodu 9 dane a rozvoj, spolupráca s rozvojovými krajinami na podpore dobrej správy v daňových záležitostiach. Spravodajkyňou je pani Pietikainen, ale nemôže tu byť osobne, tak pani Esaja ju zastúpi a predniesie v jej mene vyjadrenie. Ďakujem. Sirpa sa ospravedlňuje, že tu dnes nemôže byť, pretože prebieha hlasovanie vo výbore Envy práve teraz. Ak dovolíte, ja teraz v jej mene prednesiem niekoľko slov. V tomto návrhu stanoviska SIRPA oceňuje iniciatívu komisie a vidí potrebu regulačného rámcu, ktorý bude namierený na podporu e, daňovej spolupráce v súkromnej oblasti e, za účelom svarského rastu. Zdôrazňuje, že z dlhodobého hľadiska chudobné krajiny musia nahradiť zahraničnú pomoc inými eh, formami, napríklad sebestačnosťou, avšak daňové úniky bránia tomuto vývoju v rozvojových krajinách. Vyzýva komisiu, aby prijala prísnejšie kritériá na zistenie daňových rajov a tiež, eh, aby sme boli lepšie schopní um, zhromažďovať informácie, aby sa prijali dohody o výmene daňových eh, údajov medzi členskými štátmi. A okrem toho sa domnieva, že princíp eh, dobrého riadenia eh, v oblasti zdaňovania by mal byť súčasťou všetkých dohôd, ktoré Európska únia alebo členské štáty podpisujú. Myslím, že toto sú tie zásadné základné body v tomto stanovisku. Veľmi rada sa vypočujem príspevky kolegov a ste, že posuniem ich aj kolegyni Sirpe. Ďakujem. Uh, Vicky, asked... Ďakujem pekne, Vicky. So Áno, budem uh, robiť uh, ďalšie zosobnenie kolegyne, ktorá tu nie, ale požiadala ma, aby som hovorila o nasledujúcich bodoch. Myslím si, že si myslí, že by sme mali prísť kritériami pre identifikované daňové raje, ale takisto musíme uznať aj to, že rozvojové krajiny budú chcieť zaviesť konkurencieschopné daňové sadzby, aby mohli prilákať investorov. Potom treba takisto zaviesť dovozné dane, ktoré budú lákať vyšší dovoz a bude treba dosiahnuť vyvážené daňové systémy a tretí bod je, že mnohí politici majú obavy, že v rozvojových krajinách budú také e, daňové sadzby, ktoré budú odraďovať investorov od toho, aby investovali v týchto krajinách. Nech sa páči, iba veľmi stručne ďakujem veľmi pekne za tento návrh stanoviska. Myslím si, že je veľmi dobre vypracovaný Viaceré kľúčové body sú body, o ktorých sme hovorili už viac raz a sú tu uvedené. Domnievam sa, teda aspoň, že v nemeckom preklade e, bod 7 by mohol byť trošku jasnejší, e, pretože tu nejde iba o uverejňovaní účtov vo všetkých krajinách, ale ide aj o uverejňovaní krajín po krajine, ako sme včera hlasovali. Myslím si, že to nie je úplne jasné eh, z tohto nemeckého textu, ale určite to nebolo umyselné. To je jediné, čo mám k tomu. Samozrejme, daňové sazby musia zodpovedať úrovni eh, produktov a tovarov, ktoré určitá krajina ponúka. Lenže nesmieme zabúdať, že keď sa pustíme do tejto rozpravy, nesmieme uh, zabudnúť na to, že v niektorých oblastiach krajiny už je obrovský boj o daňovú konkurenciu. A tak ako povedala Vicky, v mnohých oblastiach sveta nadnárodné spoločnosti, keď investujú do rozvojových krajín, očakávajú nulovú podnikovú daň. Ak sa pustíme do tejto rozpravy, tak by sme sa mali pozrieť na rozdiel medzi nominálnymi daňovými sázbami a skutočnými daňovými sázbami. A realita je taká, že e, sú nulové a niekedy dokonca aj nižšie ako nulové. A určite ste sa tu nechceli hádať o tom, ale problém pre rozvojové krajiny je, že je tam obrovská konkurencia, je tam stále viac zón voľného obchodu a preto sa snažia zavádzať čo, čo najnižšie daňové sadzby. A keď sa pustíme do tejto rozpravy, musíme e, k tomu prispútovať vyváženie a nemali by sme iba podporovať tie špeciálne zóny, ktorých sú už tisícky a kde dochádza k voľnému obchodu. A nepomáha to rozvojím krajinám. Predsednička, Nevidím už nikoho iného, kto by sa hlasil. Chcete vypovedať niečo? E, ďakujem vám za vaše pripomienky. Posuniem ich ďalej. Pán Lamberis, ja chcel som iba povedať niekoľko vecí. V správe sa hovorí o tom, že e, sa budú predkladať informácie krajina po krajine a myslíme si, že to by sa e, malo vzťahovať aj na všetky firmy a podniky, ktoré pôsobia nadnárodne, nielen tie, ktoré sú uvedené a po druhé, nehovorí sa tu o globálnych finančných aspektoch. Mali by sme ich tu uvádzať. Neviem, prečo by sme ich tu nemali uvádzať. A to ja zhruba všetko ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže pani spravodajkynia sa dozvie o všetkých vašich pripomienkach. Teraz prechádzame k bodu 10 ktorý poskytuje záruky EU, Európskej investičnej banke na straty z úverov a zárok na, za úvery na projekty mimo Európskej únie, ale momentálne stále čakáme e, na pána spravodajca, pani Esaj. Chcem hovoriť o časovom harmonograme predchádzajúcej správy. Áno, využijeme čas. Uh, Takže do 4. oktobra treba predložiť pozmeňujúce návrhy. Posúdenie pozmeňujúce návrhu do 26. oktobra, 8. novembra hlasovanie vo výbore ECON. A to by malo byť v súlade s hlasovaním s hlavným výborom, a to je výbor DV, čo bude 9. decembra. A plenárne zasadnutie niekedy potom. A teraz ešte môžeme počkať niekoľko minút, kým príde pán Kutaš. Uh, problém je v tom, že má niečo iné v inom výbore a preto nemôže prísť a vieme, aký je to problém, keď sa prebieha z jedného výboru do druhého. Um, Dobre, môžeme opäť pokračovať. Ako som vysvetlila, spravodajca pracuje vo viac ako jedno výbore, ale už sa mu podarilo prísť. A tu ide o poskytnutie záruk EÚ Európskej investičnej banke na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Európskej únie. A odozdávam teraz slovo pánovi Kutašovi ďakujem, pani predsednička. A prepačte, že som tak neskoro, ale mal som inú správu v výbore INTE. Prvky, ktoré sú uvedené v tomto novom rozhodnutí, sú z môjho pohľadu pozitívne. Posilňujú schopnosť EIB podporovať vývoj nových cieľov zvýšením eh, možnosti intervenovať v oblastiach dopravy, životného prostredia a tak ďalej. A ide tu aj o zmierňovanie účinkov klimatických zmien. Z rozhodnutie umožňuje banke monitorovať výsledky projektov. Dva prvky treba ďalej podporovať, aby eh, sa posilnila úloha Európskej únie. Boj proti nezamestnanosti, ako aj zvyšovanie významu technológie a transferu technológií do tretich krajín. Všetko, na čo sme sadli, sa berie do úvahy vo všetkých projektoch. Poučili sme sa z ekonomickej krízy, že e, tu potrebujeme globálne financovanie a EIB na ochranu investícií by nemala robiť investície v jurisdikciách, ktoré sú klasifikované ako daňové raje. Hodnotenie prístupnosti a transparentnosti úverov EIB treba taktiež uskutočniť. Aby sa zvýšila inštitúciálna transparentnosť, EIB eh, by mala zverejňovať dohody s inými inštitúciami. E, veľmi rád si vypočujem svojich kolegov a veľmi rád e, uvidím, ako by sa dala správa zlepšiť. Ďakujem ešte raz a počúvam vás. Ďakujem veľmi pekne. Uchádza sa ešte niekto o slovo? Sven, nech sa páči. prvom rade sa chcem poďakovať rozpočtovému výboru za dobrý návrh a takisto ďakujem kolegovi Kutašovi za jeho dobré návrhy a dodatočné zmeny. To bolo veľmi užitočné. Máme iba niekoľko pripomienok a v zásade nie sme proti ničomu, je to dobré, ale Chceli by sme tam mať nejaké dodatočné zmeny. Jedna z nich je v bode 7 a keď sa nemýlim, tak aj v bode 9. Definícia daňových rajov vychádza zo zoznamu OECD. A my všetci vieme, že tento zoznam je momentálne prázdny, pretože definícia daňového raja je taká smiešná, že zrazu všetky daňové raje na svete zmizli. Ako vieme, nie je to pravda. Mali by sme medzi kritéria na zozname povedať a dodať, že len čo budeme mať výmenu informácií v Európe, mali by sme brať do úvahy práve tie krajiny mimo Európskej únie, ktoré nespolupracujú a tie budeme považovať za daňové raje. Tento zoznam je verejným vtipom, hlavne v mojej krajine a médiá si z toho stále viac uťahujú. Po druhé, domnievame sa, že je dobré, že EIB prechádza do obnoviteľného, efektívneho financovania, ale treba takisto poznamenať, že EIB prestala financovať neudržateľné projekty a praktiky. Ale toho tu máme ešte stále veľmi veľa. Preto už, aby sme ušetrili čas, nebudem o tom viac hovoriť, ale pripravíme si viaceré pozmejúce návrhy. Tešíme sa na to, že ich s vami prediskutujeme a na tomto dobrom základe určite nájdeme návrh, ktorý uspokojí väčšinu z vás. Ďakujem ešte raz za dobrú prácu. Dobre. Nie som síce tieňovou spravodajkyňou, ale zahrám sa na ňu a myslím si, že by bolo naozaj veľmi zaujímavé urobiť niečo so znením textu v oblasti daňových rajov, ale neviem, či by sme mohli zajsť až tak ďaleko, ako navrhuje Sven. Chápem, že tu máme trošku utopistické postavenie, ale zatiaľ sa nám to nepodarilo ani v Európskej únii. A preto to vyzerá byť trošku zložité, keď žiadame o niečo od celého sveta, keď nie sme schopní s tým prísť ani v Európskej únii. Takže mali by sme sa na to pozrieť, či tu nájdeme niečo uplatniteľné alebo nie. Ja som neprišla s nejakým návrhom, lebo som neočakávala, že budem musieť vystupovať, ale ako viete, môžem sa pozrieť na nejaké znenie, pretože nie som proti duchu celej tejto veci, vôbec nie, ale možno by sme mali povedať, toto je konečný cieľ a mali by sme si povedať, akým spôsobom naplníme tento cieľ. Aspoň by sme mali takú, mať takú situáciu, že budeme mať niekoho na tom zozname, nie že budeme mať takýto zoznam, ktorý bude prázdny. Momentálne z dôvodu úrovne technológií a tak ďalej, ešte nie sme schopní dospieť k tomu návrhu, k tomu zoznamu. A mali by sme teda zmeniť to znenie definície uh, daňových rajov, aby sme to zmenili. Ešte niekto, pán Kutaš? Je tu niekto z banky? Eh, pretože by sme s nimi mali prediskutovať túto záležitosť. Keď tu nie je nikto z banky, tak eh, ďakujem Svenovi. Samozrejme som veľmi otvorený, veľmi rád by som našiel eh, riešenie pre tieto tzv. daňové raje. A z tohto pohľadu, ako ste povedali, som ochotný nájsť riešenie. Ďakujem vám ešte raz a uzatváram tým túto záležitosť. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, e, budete mať možnosť položiť otázky Európskej investičnej banke o 10 minút. Ach, máme tu ešte rečníka. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Netýka sa to tejto správy, ale týka sa to otázky daňových rajov. Chcel by som vám povedať, že pre občanov, ktorí žijú v našej krajine, je už najvyšší čas, aby sme porozmýšľali nad e, touto otázkou. Európske inštitúcie by nad tým mali porozmýšľať. Z času na čas sa na náš stôl dostáva návrh a tento návrh je vždy zamietnutý. Lenže občania podporujú tento návrh a tento návrh je nasledujúci. Sú krajiny, ktorých sú daňové raje. Sú to krajiny, ktoré nesúhlasia e, s tým, že budú mať dohody s Európskou úniou z dôvodu transparentnosti. Ja si myslím, že ak nebude možné zastaviť aktivity v Európskej únii všetkých firiem a spoločností, ktoré sú registrované v týchto daňových rajoch, a tých, ktoré nemajú dohody o transparentnosti s Európskou úniou, tak tie budeme považovať za krajiny, ktoré si užívajú výhody daňových rajov. A tieto krajiny budú považované za daňové raje. Takto by sme uspokojili našich občanov. Musím vám povedať, že mnohé firmy a spoločnosti sú registrované v takýchto daňových rajoch, robia transakcie. Často dochádza k výmene vlastníkov týchto firiem dochádza ku kapitálovým takýmto spôsobom a práve pri činnostiach týchto firiem potom nemožno z daňového hľadiska nič robiť, keďže sú registrované v daňových rajoch. Ďakujem veľmi pekne. Sven? Nuž, musím povedať, že presne týmto smerom sa musíme ubrať môžeme porozmýšľať o type sankcií, ktoré sa budú ukladať, ale musí byť nejaká sankcia. A aspoň v Nemecku napríklad máme zákon, ktorý ukladá sankcie na prevod peňazí do daňových rajov. Jediný problém je, že zoznam daňových rajov e, vychádza zo zoznamu OECD a ten zoznam momentálne je prázdny. A preto je problémom definícia daňového raja. A keď až budeme vyriešiť tento problém, budeme môcť hovoriť o treste alebo sankcii, ale samozrejme tým sa obmedzi aj ekonomický význam tejto sankcie, pokiaľ nedoriešime tú definíciu. Nie je priateľné, aby krajiny zneužívali otvorené kapitálové trhy, aby umožnili ľuďom vyhýbať sa zdaňovaniu. Mám ešte poslednú pripomienku je to daňový raj, ale nemá nič e, dočinenia s nebom alebo s nebesami. A to je pre mňa veľmi dôležité, pretože nebo je e, po anglicky heaven, je to veľmi dôležité slovo, zatiaľ čo raj je haven a je to úplne iný význam. Zrejme ide o to, že si tam užívajú veľkú slobodu tých, ktorí využívajú daňové raje. Toto je naozaj veľmi zaujímavá téma. A v správe Dominiči sme sa tomu trošku tiež venovali, ale nehlasovali sme o konkrétnom riešení. A možno na budúce budeme môcť urobiť menšie kroky a dospieť k nejakému riešeniu. Tak či onak si myslím, že máme ešte asi 5 minút skôr ako nám príde rečník z Európskej investičnej banky. A časový harmonogram, pardon, pre pozmeňujúci návrhy zabudla som. Takže pán Kutáš, 1. oktober je termín e, pre podávanie pozmeňujúcich návrhov 18. oktobra e, sa posúdia pozmeňujúci návrhy a 26. oktobra sa bude hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. Right. Um, thank you, colleagues. We're now moving... Dobre, kolegovia. Teraz prechádzame k bodu 11 nášho programu a to je výmena názorov vo Filipom Mejstadom, prezidentom a predsedom predstavenstva Európskej investičnej banky. Chcela by som privítať pána Mejstata. Mal by predstaviť prácu banky za posledný rok a mal by takisto povedať pár slov o budúcich činnostiach banky a o úlohe banky pri doplňovaní finančných prostriedkov pri veľkých investičných projektoch v Európskej únii. Takisto máme správu z vlastnej iniciatívy o výročnej správe EIB. Spravdajcom je pán Kutaš a som si istá, že určite začne ako prvý s otázkami po vypočutí si pána Mejstata. Pán Mejstat, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, dámy, posl- dámy poslankyne, páni poslanci, ďakujem za pozvanie a aby som vás oznámil s prioritami EIB. E, na úvod chcem hovoriť len o aktivitách EIB v rámci európskych krajín, ako to už povedala pani predsednička. Chceme tým prispieť k aktivite Európskej únie na ekonomickej úrovni. Mám dve predbežné poznámky. Poprvé, eh, chcem zdôrazniť vynikajúcu spoluprácu s vašim výborom. Ako viete, formálne v zmysle zmluv EIB nemusí skladať účty parlamentu, Nazdávam sa však, že je to úplne prirodzené e, v rámci toho, že my sme európskou inštitúciou v službe politík Európskej únie a je preto celkom normálne, že pred vás predstupujeme a vysvetľujeme sa vám naše kroky ako zástupcom európskych občanov. Oboznámim vás so šiestou správou o tom, ako banka nasleduje rozhodnutia Európskeho parlamentu a som vám k dispozícii hovoriť o tom detailnejšie v diskusii. Druhá poznámka dnes ráno eh, eh, sa preskúmáva mandát EIB, vonkajší mandát. Nebudem vám teraz hovoriť o našich aktivitách mimo Európskej únie, ale som vám ochotný na nejaké konkrétne otázky odpovedať aj z tejto oblasti. Vrátim sa teda k tomu, že EIB e, zohrala významnú úlohu v boji proti kríze. Ako viete, táto vypukla koncom roku 2008 a naši akcionári členské štáty EÚ nás požiadali zvýšiť do najväčšej možnej miery našu podporu projektom a najmä teda e, byť aktívnym v troch smeroch. Konvergencia, boj proti klimatickým zmenám a malým, pomoc malým a stredným podnikom. Výsled, e, naša činnosť za rok 2009 je známa my sme podpísali e, e, pôžičky za 79 miliard eur, to bolo 37-percentné navýšenie v porovnaní s rokom 2008 a 66 v porovnaní s rokom 2007. To znamená, že naše aktivity výrazne narástli z toho 29 miliard išlo do projektov v, re, v oblasti konvergentnej politiky, 17 miliard to boli projekty, ktoré prispeli k redukcii emisí CO2, no a na záver 12 miliard e, bolo daných k dispozícii malým a stredným podnikom prostredníctvom našich partnerských bank. No a teraz veľmi stručne, čo sa stalo v roku 2009. No a otázka vystáva, ako chceme v budúcnosti reorientovať našu činnosť. Treba pritom brať do úvahy dva prvky. Na jednej strane, že našťastie došlo k istému oživeniu ekonomických aktivít v Európe, i keď taká, takému krehkému oživeniu, ale to sa potvrdzuje aj na základe oživenia exportu a rovnako aj prvé náznaky e, nárastu domácej spotreby e, sa prejavili. No a pre nás to znamená, že máme istú klientelu, e, ktorú sme v roku 2009 podporovali a tí budú teraz menej potrebovať EIB. Teda to sú veľké spoločnosti. V roku 2009 zo 79 miliard pôžičiek 42% bolo určených pre veľké spoločnosti. To znamená, že to bolo oveľa väčšie množstvo ako zvyčajne. To boli spoločnosti, ktoré mali v roku 2009 finančné problémy. Takže v minulosti EIB bola dosť e, odmietava v tomto bode. E, teraz e, konštatujeme zlepšenie v tejto oblasti a teda spoločnosti sa môžu financovať u svojich bankárov alebo priamo na kapitálovom trhu. Takže to je jedna časť našej klientely, ktorá nás menej potrebuje a my budeme môcť teda e, znížiť objem pôžičiek tejto kategórii klientov. Druhý bod, ktorý treba vziať do úvahy, je, že nemôžeme niekoľko rokov za sebou udržiavať takú vysokú úroveň činnosti, pretože to konzumuje kapitál a takto by sme veľmi skoro dospeli e, k limitom, ktoré sú stanovené v našom štatúte. To je e, vlastne príloha zmluv a my nemôžeme e, presiahnuť 250 kapitálu v pôžičkách. To znamená, že keby sme takýmto tempom požičiavali, dosiahli by sme svoje limity, museli by sme navyšovať kapitál a vieme, aké sú stanoviská našich akcionárov. Áno, vy môžete navyšovať kapitál, ale nemôže to byť z národných rozpočtov. To znamená, že musíme my autofinancovať navyšovanie kapitálu a to znamená, že musíme mať dostatočný čas na to, aby sme mohli vytvárať rezervy ktoré nám potom umožnia autofinancovanie budúceho navyšovania, samofinancovanie budúceho navyšovania. A teda my nemôžeme si dovoliť 79 miliárd pôžičiek niekoľko rokov za sebou. To znamená, že my budeme teraz naše aktivity orientovať na oblasti možno, že zaujímavejšie. No a tam budeme spolupracovať spolu s Európskou úniou. Už spolupracujeme, aby sme stanovili, do akej miery môže EIB prispievať napríklad na e, realizácii stratégie 2020. Nazdávam sa, že je to veľmi dôležité pre Európsku úniu. Sice túto stratégiu skutočne e, realizovať. Analýzy sú správne, je absolútne nevyhnutné pre Európanov zvýšiť potenciál rastu a to e, sa deje prostredníctvom nárastu produktivity a to si vyžaduje zvýšené úsilie v oblasti výskumu a rozvoja, ako aj vzdelávania. No a my v EIB si myslíme, že keď skombinujeme našu činnosť s Európskou komisiou, tak môžeme prispieť k realizácii tejto stratégie. S Európskou komisiou teraz diskutujeme o spôsoboch, ktoré by umožnili e, týmto pôžičkám z EIB, aby fungovali ako isté páky. To znamená, že E, ešte s rozpočtovými prostriedkami e, to budeme môcť e, posilniť a potom takýto typ kombinácií by mohol uľahčiť aj a zmierniť aj isté bariéry EIB, pokiaľ ide o pôžičky. To znamená, že isté obmedzenia, ktoré EIB má, v oblasti pôžiček, tak vlastne E, to by mohlo, mohlo viesť tomu, že by sme veľmi rýchlo dosiahli svoje limity, ale ak budeme spolupracovať s komisiou za takýchto podmienok, tak budeme mať širší manévrovací priestor. Aby ste pochopili to, čo my teraz robíme, chcem vám dať konkrétny príklad. Nazývame to eh, Risk Sharing Financial Facility pre výskum. O čo tu ide? Grosso modo máme tu eh, E, spoločné prostriedky jednak z európskeho rozpočtu 7. rámcového programu výskum a potom sú tu vlastné zdroje EIB. Teda je to e, jedna miliarda, ktorá prišla z tohto 7. rámcového programu a jednu miliardu, ktorá e, prichádza z, zo ziskov EIB. Toto je akási zábezpeka, ktorá nám umožní požičiavať viac prostriedkov na e, rizikovejšie operácie. To sú požičky, ktoré podľa našich zvyčajných kritérií by sme určite nedávali, ale na projekty, ktoré skutočne e, sú zaujímavé z hľadiska výskumu a rozvoja, tak tam si to môžeme dovoliť vo vyššej miere, pretože je tu istá zábezpeka tým, že sme vlastne spojili prostriedky z krajín z komisie a tieto dve miliardy poskytnuté európskym rozpočtom a EIB nám umožnia vlastne zapožičať asi 10 miliárd a ako vy dobre viete, ide tu o investície a to je teda oveľa vyššia miera a takýmto spôsobom vlastne my naše prostriedky premieňame na páku E, ktorá pomáha európskemu rozpočtu. Pre nás je to tiež zaujímavá operácia, pretože keby sme mali tieto rizikové úvery poskytovať sami, tak by sme na to spotrebovali viac kapitálu. Takto spotrebujeme menej kapitálu, pretože jedna časť rizika je zdieľaná. Teda je to risk sharing financial facility, zdieľame to s Európskou komisiou. No a s komisiou my pracujeme na spoločných nástrojoch takéhoto typu, ktoré by mali v ideálnom prípade rešpektovať tri hlavné črty, mali by byť jednoduché, netre, nemalo by sa každý raz, nemali by sa vymýšľať nové pravidlá, to znamená, že chceme vypracovať s komisiou rámcovú dohodu, aby sme mohli tieto spoločné prostriedky aplikovať a E, potom ďalšia charakteristika to je revolving, teda ak tie operácie dopadnú dobre a my získame späť peniaze, môžeme ich opätovne užívať a to potom navyšuje, znásobuje ten pákový efekt. No a po tretie, e, tieto nástroje musia byť katali- akýmisi katalizátormi, teda musia priťahovať aj ďalšie finančné zdroje, či už verejné alebo E, privátne tak, aby došlo k mobilizácii prostriedkov v maximálnej možnej miere. A ešte niekoľko slov k jednému z týchto nástrojov, ktoré my môžeme navrhnúť spolu s komisiou. A pán Barozo už o tom hovoril vo svojom posolstve o stave únie. Nazývajú sa Project bonds. Je jasné, že finančná kríza mala negatívny dopad na tieto project finance vo väčšine e, členských štátov. Na jednej strane členské štáty majú isté rozpočtové obmedzenia, ktoré poznáme a potom je tu potreba infraštruktúr, ktorá je stále veľmi vysoká aj pre budúce desaťročia. Takže my sme pred krízou zmobilizovali e, privátne financie najmä vďaka tomu, že dlhodobí investori, to sú penzíne alebo e, poisťovnícke fondy, pretože oni kupovali obligácie, ktoré vydávali e, developery veľkých projektov v oblasti infraštruktúr. Mohli ich kupovať, pretože tieto obligácie mali dostatočný rating, lebo boli garantované tým, čomu sa hovorilo monolight. E, finančná kríza sa toho dopadla, monolines prakticky zmizli a tento trh prakticky je umrtvený. A dnes si kladieme spolu s komisiou otázku, ako oživiť tento trh, ako e, opätovne pritiahnuť aj privátne fondy na financovanie infraštruktúrnych projektov. A práve teda odtiaľ prichádza táto predstava Project Bonds, Ehm, mm, možno, že je, mm, je to niečo blízke tomu, ako, ako boli tie eurobondy, o ktorých sa už niekoľkokrát hovorilo. Toto sú vlastne cenné papiere, ktoré vydáva spoločnosť, ktorá je za týmto účelom špeciálne vytvorená na financovanie e, týchto infraštruktúrnych e, e, projektov. No a tieto E, dlhopisy majú dostatočnú záruku a môžu byť, teda môže sa s nimi e, obchodovať. Zvyčajne tí inštitucionálni investori si vyžadujú, že teda kupovať len tie projekty, ktoré majú rating e, dvojnásobné A, zatiaľ čo sú tu ešte projekty dvojité B alebo trojité B a teda vlastne Eh, je dôležité, aby dlhopisy, ktoré sú viazané na istý projekt, dosiahli čo najvyšší rating. A myslíme si, že tu by komisia spolu EIB mohla eh, poskytnúť isté ponuky, návrhy a takýmto spôsobom by sme mohli opätovne navýšiť kredity oddele, rozdelením dlhov napríklad na časť, ktorá by bola prevzatá EIB a komisiou a druhou časť ktorá by mohla byť e, odkúpená inštitucionálnymi investormi. Nechcem zachádzať do detajlov, ale chcel, chcel som vám toto uviezť ako e, príklad e, tých vzorcov, ktoré chceme vytvoriť na využívanie našich financií za účelom plnenia stratégie 2020. Okrem tejto stratégie Európa 2020 aktivity EIB v rámci EÚ sú aj naďalej zamerané na boj proti klimatickým zmenám. Som vám už povedal, že v roku 2009 sme podpisovali e, kontrakty, ktoré prispievali na redukciu skleníkových plynov, bola, boli vo výške 10 miliárd a my chceme v tejto ceste pokračovať, pretože naša správna rada rozhodla, že my musíme postupne navyšovať pomer našich pôžičiek, tak aby sme teda naozaj tieto ciele mohli plniť aj v budúcich rokoch. V budúcich rokoch chceme z 20 e, navýšiť naše operácie na 25 v tejto oblasti konkrétne. Toto je, vážená pani eh, predsednička, zhruba o aktivitách EIB v EÚ, ale ak si budete želať, môžem vás a rád vás poinformujem aj na našich, o našich aktivitách mimo EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne za tento váš prehľad. Bolo to skutočne veľmi zaujímavé a už máme dosť dlhý zoznam poslancov, ktorí chcú klásť otázky. Musím sa ospravedlniť Bohužiaľ, kvôli iným povinnostiam sa musím vzdialiť. Teda odovzdám teraz e, predsednícku stoličku e, kolegovi Margajo, ktorý e, prevezme tým pádom predsedníctvo dnešnej dopoludnejšej schôdze. Ďakujem ešte raz za to, že ste prišli a prepáčte, že musím odísť takto za vašej prítomnosti. Yeah. <coughs> A teraz dávame slovo pánovi Kutašovi. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Najskôr by som rád privítal pána Majstada medzi nami. Sme veľmi radi, že máme túto možnosť vymieňať si s vami názory. A rád by som sa vyjadril k jednej veci. Isté, že vieme, aký význam má Európska investičná banka v Európe. Už ste spomenuli E, tých oblastí, v ktorých sa chcete angažovať, čo sa týka výskumu, e, vývoja, ďalej zvyšovanie pôžičiek. Ja by som e, rád zdôraznil význam podpory miestneho hospodárstva a tiež úloha malých a stredných podnikov je v tomto smere veľmi dôležitá. Podľa mňa to môžeme využiť aj v boji proti nezamestnanosti, pretože tá je žiaľ skutočnosťou eh, v mnohých členských štátoch v súčasnosti. Ďalej, čo sa týka projektových dlhopisov, eh, myslím si, že je veľmi um, dobrý nápad zaviesť takéto formy. Podporím, ak spustíte ten projekt, budete mať možnosť ho ďalej rozvinúť a tým Európa posilní svoju úlohu v oblasti stability celého európskeho finančného trhu. Ešte predtým, ako sme sa začali venovať tejto téme, sme sa venovali projektom mimo Európskej únie. Vo svojej správe zdôrazňujem, že na to, aby sme dokázali chrániť verejné financie, Myslím, že Európska investičná banka by sa nemala uberať eh, do finančných eh, transakcií, ktoré sú spojené s transfermi do eh, daňových rajov. Všetci kolegovia položili otázku, ktorá sa týka definície daňových rajov. Rád by som sa na túto tému opýtal, pretože podľa mňa je dôležité spomenúť, akú spoločnú stratégiu zaujímame v tomto smere. Z môjho pohľadu do mojej správy. Myslím si, že už e, sme nadviazali dosť intenzívne kontakty s vašimi kolegami a ja si myslím, že v tejto správe nebudú žiadne problémy, ale naďalej budeme v intenzívnom kontakte a budeme spolupracovať na jej príprave. Ďakujem, pán Kutáš, pani Korinval. Ďakujem. Aj ja by som e, sa rada vyjadrila k zaujímavej e, téme projektových dlhopisov. Ehm, myslím, že to, ako to prezentoval predseda komisie Barroso v stave správe o stave únie je veľmi zaujímavé, pretože je tu naliehavá potreba vylepšiť našu transeurópsku sieť aj v oblasti dopravy, eh, energie a iných oblastiach. Je to naliehavé aj preto, že toto je celá chrbtová kosť nášho európskeho hospodárstva. Ale keď sa pozrieme eh, podrobnejšie na túto tému, eh, tak sa dosť komplikuje. Veľmi rada by som sa vypočula váš názor na to, prečo tieto plány sa e, neuskutočňujú. V mnohých prípadoch e, tieto plány nie sú pripravené alebo nie sú e, rentabilné, nie sú k dispozícii verejné financie na, v národných rozpočtoch na ich pokrytie. A v mnohých prípadoch nie je celkom jasné, aký prínos budú mať tieto projekty z obchodného hľadiska. Ja sa chcem opýtať na to, čo chcete v tejto oblasti podniknúť, okrem doterajších opatrení, v prípade takýchto projektov. Máte nejaké príklady projektov, v ktorých z vášho pohľadu tieto projektové dlhopisy môžu pomôcť eh, zrealizovať daný projekt, pretože by to bolo skutočne veľmi užitočné pre diskusiu. Veľmi často sa totiž to zamieňa táto téma eh, s témou euro dlhopisov. Okrem toho je tu dosť výrazná obava, že vytvárame akýsi európsky dlh takýmto spôsobom. Teda chcem sa opýtať, ako podľa vás by sa mohli splatiť tieto dlhopisy, či očakávate nejaký návrat investícií, v mnohých prípadoch sa to nedá očakávať, alebo či naozaj vytvárame nejaký suverénny dlh na národnej úrovni teda nejaký doplnkový suverénny dlh. Bola by som rada, keby ste sa k tomu doviadrili trochu podrobnejšie. A ešte posledná vec, a je tu sa obava, že demokratická legitimita by sa týmto ohrozila, pretože parlamenty, aj európsky, aj národné parlamenty, nie sú vo väčšine prípadov zapojení do prípravy týchto opatrení. Ďakujem. Karin. Ďakujem, Corin, pán, pani Lambert. Monsieur le Président, bienvenue. Euh. Vážený pán predseda, vítajte. Viem, že nemusíte sem chodiť, ale ne, ne, nepodceňujete záujem a váhu, ktorú náš, náš výbor má. My skutočne ocenieme vašu ochotu uh, E, k dialógu. Uznávame kľúčovú úlohu EIB, ako aj vašu činnosť v tých kľúčových oblastiach. E, nechcem povedať, že vy ste tou poslednou nádejou, ale ste jedným z kľúčových prvkov európskej odpovede na krízu. Chcem privítať e, zvýšené investície EIB v oblasti reakcie na klimatické zmeny Vieme, že mm, to je spojené s ďalšími problémami planéty, ako vyčerpávanie zdrojov a e, tie sú čoraz zriedkavejšie a to bude problém, už dnes začína to byť problémom a tak v arabských krajinách, ale mm, takisto vieme, že litium je veľmi zriedkavé a poznáte, čo sa už okolo toho nahovorilo. Čiže my sa musíme vybaviť E, a pripraviť na e, vlastne nedostatok týchto zdrojov a na udržateľnosť našich ekonómií, našich hospodárstiev. To znamená, že treba robiť viac robiť v tých tradičných oblastiach, ale potom takisto treba čoraz menej e, investovať do škodlivých oblastí. A preto my by sme radi vedeli, čo robíte, pokiaľ ide o projekty, ktoré objektívne sú škodlivé, či už klíme, zdrojo, škodia zdrojom alebo životnému prostrediu, máte stratégiu uvoľňovať nielen zvyšovanie vašich investícií, ale takisto aj vlastne znižovať vaše financovanie do neudržateľných projektov? To je prvá otázka. Po druhé, v minulosti ste hovorili o potenciálnom dopade E, týchto pravidiel Bazilej 3 na vaše operácie. To znamená, terén, kde vy operujete, skutočne tieto pravidlá Bazilej Bazílej 3 budú mať skutočne na vás dopad a ak áno, budete ich prijímať také, aké sú. Nazdávate sa, že niektoré z odporúčaní Bazilej 3 musia byť prispôsobené na európske pomery, aby sme sa vyhli nejakým tým nežia, neželateľným perverzným opačným dopadom. A tretia otázka, pokiaľ ide o externý mandát EIB, e, vieme, že vy zohrávate istú úlohu aj mimo hraníc EÚ a myslím si, že všeobecne EIB dnes, pokiaľ ide o expertízu, nedisponujete zdrojmi na e, vlastne rozvojové misie. A teda čo robíte, aby ste zvýšili úroveň expertízy, úroveň skills, e, aby ste mohli zabezpečiť alebo aby ste sa mohli vyhnúť tým chybám, ktorých sa dopustili iné finančné organizmy a ktorí sa ešte aj dopúšťajú. Takže to sú moje tri otázky. Ďakujem. Ďakujem, pán Lambert. Nech sa páči, pán Majštát. Merci, monsieur le président. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Najskôr chcem poďakovať pánovi spravodajcovi Kutašovi že e, s takým záujmom skúmal aktivit, správu o aktivitách EIB. Pre nás malé a stredné podniky sú prioritou, o tom vás môžem ubezpečiť. Naše požičky veľkým spoločnosťam postupne sa budú zmenšovať, lebo už nás nebudú potrebovať, ale malé a stredné podniky budú mať naďalej problémy prístupu k fondom. Tá, tak to hovoria aj naše najnovšie E, analýzy, lebo komerčné banky e, sú ešte dosť rezervované, pokiaľ ide o poskytovanie kreditov malým a stredným podnikom. My sme podpísali 12 miliárd pôžičiek v prospech malých a stredných podnikov a tento rok, v minulom roku a tento rok zamýšľame e, poskytnúť rovnakú výšku pôžičiek. Tieto fondy E, majú za cieľ zlepšiť kreditovú situáciu, úverovú situáciu malých a stredných podnikov a vďaka kríze sa nám podarilo e, lepšie sledovať efektívne využívanie týchto fondov vďaka pravidlám, ktoré sme vnútili našim bankovým partnerom. Rovnako som veľmi rád, že ste venovali pozornosť boju proti daňovým rajom. Treba povedať, že EIB má najstriktnejšiu politiku v tejto oblasti v porovnaní s inými medzinárodnými finančnými organizmami. A e, e, na zasadnutiach prezidentov takýchto veľkých svetových bankových spoločností boli v tomto zmysle často veľmi živé diskusie, ale my máme veľmi striktné postoje a vyžadujeme povinnosť reloka, relokalizácie, teda v priateľnej miere. Problémom je, že my sami nemôžeme vytvoriť zoznam tých jurisdikcií, ktoré e, nie sú priateľné alebo sú považované za pochybné. My musíme pracovať so zoznamami, ktoré vytvárajú kompetentné medzinárodné organizácie. Takže my používame zoznamy OECD, Takisto vychádzame z prác GAFI, to je skupin, akčná skupina, ktorá je poverená e, pre bojom proti praniu špinavých peňazí. Nemáme na výber, len musíme sa jednoducho utiekať k takýmto zoznamom vytvoreným medzinárodnými organizáciami. Niekto môže povedať, ale tieto zoznamy nie sú veľmi seriózne, sú príliš laxistické a je to možné, ale my nemáme inú možnosť a nemôžeme žiadať eh, medzinárodné organizácie, aby eh, tieto zoznamy revidovali. My však nemáme eh, kapacitu na vytváranie našich vlastných zoznamov. Pani Wortmann, vy ste položili veľmi náležitú otázku najskôr o dôvodoch oneskorenia. Máte pravdu, tu nie je len o finančný problém e, a finančné problémy, ktoré oneskorili aplikáciu, aby spustenie projektu transeurópskej dopravnej siete. Tam sú aj administratívne, technické e, prekážky. Veľmi často treba e, vysokú úroveň koordinácie medzi všetkými tromi aktérmi. Niekedy tam dochádza oneskoreniam, pokiaľ ide o vyvlastňovanie, potom sú tu celé série postojov, ktoré sa tam môžu prejaviť, čiže oneskorenie e, spustenia niektorých e, sektorov transeurópskych sietí nesúvisia len s financovaním. A pokiaľ ide o tieto project bonds, tak to samozrejme sa nevzťahuje na všetky typy infraštruktúr. Platí to len pre infraštruktúry, ktoré budú dostatočne rentabilné na to, aby pritiahli privátnych investorov. Hovoril som o dlhodobých investoroch, teda nebudú to investori, ktorí budú žiadať bezprostrednú rentabilitu. Možno, že tam bude potrebná diferencovaná rentabilita, ale bude tam musieť táto rentabilita byť keď nejaký e, penzijný fond bude investovať, tak nebude vyžadovať, aby od prvého roku sa mu navracali prostriedky, ale v horizonte 10-20 rokov očakáva značné príjmy. Takže tieto e, dlhopisy sú vydávané privátnymi spoločnosťami a nemajú žiadny dopad na zadlžovanie štátov ani EÚ, to je vlastne privátna spoločnosť, ktorá takéto dlhopisy bude vydávať. Napríklad vydá nejakú tranžu senior, to budú na e- inštitucionálne e, transakcie a potom možno, že EIB e a komisia a ďalší, e, ďalšie finančné inštitúcie môžu financovať ďalšiu časť projektov. Takže cieľom je tak, aby e, tieto financie mali E, istú perspektívu rentability z dlhodobého hľadiska. Pokiaľ ide o EIB a európsky rozpočet, investície e, nie len, že sú značné, ale treba povedať, že e, to riziko budú znášať tak verejné, ako aj privátne inštitúcie investičné. Takýmto spôsobom sa snažíme znížiť mieru rizika pre privátnych investoroch tak, aby oni boli stimulovaní a motivovaní upisovať e, akcie a teda kupovať dlhopisy, ale zároveň sa tým znižuje aj riziko e, pre verejné inštitúcie. Keďže to nemá priamy dopad na zadlžovanie, tak vlastne sa tým vyhneme všetkým námietkam, e, ktoré sa vytýkali často tým eurobondom. To znamená, že tento, tieto project bonds sa vôbec netýkajú eurobondov, o ktorých sme hovorili v inom kontexte. Je to iná myšlienka, možno v budúcnosti, keď budeme diskutovať o nových finančných perspektívach, sa k tomu vrátime, ale teraz e, sa tomu nemusíme venovať. Pán Lambert mi položil otázky o pozícii banky vzhľadom na niektoré projekty, ktoré nie sú z hľadiska redukcie emisí skleníkových plynov tie najzaujímavejšie. Je jasné, že strach, e, že čo my financujeme a kto e, ide vlastne tým želateľným smerom, e, najmä v Európe, tak tam naozaj tam E, tie obavy narastajú. To znamená, že čím viac e, investujeme do elektriny, tak 20 a viac musí byť e, z obnoviteľných zdrojov. A okrem toho, my často musíme ešte stále financovať aj elektrárne, ktoré mm, používajú napríklad uhlie. Mám veľmi konkrétny príklad. V Nemecku Trebárs majú mix produkcie elektriny, v dôsledku čoho im prípada naozaj nemožné, oni odmietli iné zdroje výroby elektriny, oni, ako veľmi dobre viete, vyvinuli obrovské úsilie pre obnoviteľné energetické zdroje, avšak nazdávajú sa, že istá časť spotrebovanej elektrickej energie musí byť vyrobená z uhlia. Takže pri takýchto projektoch my kladieme tri podmienky. Musí ísť o náhra- náhradný projekt. To znamená, nemôže navyšovať globálnu kapacitu produkcie CO2. To znamená, že nahradí sa ním nejaká existujúca kapacita. Po druhé, tento nový projekt musí znamenať redukciu emisí e, skleníkových plynov aspoň o 20 A po tretie, musí splňať CCS Freddy. To znamená, že e, dizajn tejto e, novej, tohto nového podniku musí byť urobený tak, že ako e, keď od okamihu, keď budú vytvorené zachytávače CO2, tak ich bude môcť do týchto elektrární namontovať. Takže toto sú tri podmienky E, a ktoré teda vzhľadom na špecifickosť energetických politík niektorých štátov musíme aj takéto veci podporovať. A tieto sa budú znižovať alebo zvyšovať tieto investície. Áno, môžem vám dať e, presné číselné údaje, ale môžem vás ubezpečiť, že pokiaľ ide o financovanie výroby elektriny, tak časť e, energie pochádzajúce z fosílnych zdrojov klesá. Tiež ste mi položili otázku, e, ktorej som sa, o ktorej som sa zmienil už keď som hovoril o Bazilei 3. My sa nazdávame, že niektoré pravidlá, či už Bazilei 3 alebo účtovné pravidlá, ktoré e, vytvorili International Standard Board, nie sú plne prispôsobené špecifickej situácii dlhodobých investorov my sme vo veľmi inej situácii ako komerčné banky, ktoré robia kredingy, kupujú, predávajú aktíva, aby mali zisky na trhu. Náš, náš prípad to nie je. My e, udržiavame naše aktívy, až kým nedozrejú to znamená, že my nemôžeme vnúcovať pravidlá market to market, lebo to by prinieslo istú prchavosť našich výsledkov a to by nemalo žiadny význam, pretože my v každom prípade tieto aktívy až do konca e, precho uchovávame, si ich držíme. Takže sú tu isté pravidlá, napríklad v Bazilej 3 sú pravidlá, o ktorých sa e, diskutuje E, tieto pravidlá nie sú ešte celkom prispôsobené a nezohľadňujú dostatočne špecifickosť e, nášho e, modelu obchodu. Minulý týždeň sme komisárovi Barnero, Barnierovi pripravili veľmi detailný list, na ktorom sme spolupracovali aj s inými inštitúciami, ktoré investujú dlhodobo a požiadali sme ho, aby zohľadnil tieto technické pripomienky, ktoré sme mu E, predstavili. A vieme, že paralelne vlastne e, prebiehalo kolokvium o špecifickosti dlhodobých investorov. Takže to je všetko zatiaľ, pán predseda, ďakujem. Aha, ešte som zabudol na poslednú otázku pána Lamberca, ale to bude debata, o ktorej môžeme hovoriť inokedy, lebo by si to zaslúžilo také hlbší, hlbší rozhovor a síce či EIB môže zohrávať úlohu rozvojovej banky a ak áno, za akých podmienok. To je predovšetkým otázka, ktorú musia vyriešiť naši akcionári. Momentálne sme v takej ambivalentnej situácii. Ak odpoveď bude áno, tak EIB bude plne zohrávať úlohu rozvojovej banky a bude potrebné akceptovať, že budeme mať na to aj prostriedky. E, prostriedky, pokiaľ ide o ľudské zdroje, ale zároveň aj koncesionárske zdroje, lebo my nemôžeme konať skutočne ako rozvojová banka, ak nemôžeme poskytovať pôžičky e, aj istému počtu chudobných krajín. Ďakujem a teraz mám tu veľmi dlhý zoznam rečníkov a preto poprosím poslancov aj poslankyne, aby formulovali otázky za minútu. Kto, koho? No Zdá sa, že to je problém s tlmočením. Pán predsedajúci opakuje, že je veľmi dlhý zoznam poslancov, ktorí sa prihlásili, preto žiada, aby sa poslanci obmedzili na jednu minútu. Pani Vicky Ford, ďakujem. Viem, že ste ešte neodpovedali na otázku pani Wortmann Kohl, čo sa týka odpovednosti v demokratických otázkach. Dnes máme k dispozícii štúdie, ktoré hovoria o tom, že e, nie veľmi prehľadne sa míňajú e, prostriedky z rozpočtu. Nie je len 1%, je tam 10 až 20%. Isté, že to nezvyšuje dlhy členských štátov, ale podľa mňa práve e, zvyšujeme tú rizikovosť minenia verejných peniazy, pretože sa presúvame od nižších tranží investícií z verejného sektora vo verejno-súkromných e, projektoch e, do úplne iných oblastí. Teda je potrebné uvedomiť si, ako sa mení riziko a je potrebné prevrátiť otázku dohľadu. Isté, že e, je tu infraštruktúra v Európe, ktoré je potrebné financovať a práve preto, že je v takýchto ťažkostiach. Či už to súvisí s digitálnou agendou, s energetickými otázkami alebo s inováciami, tieto oblasti je potrebné financovať, ale práve preto, že sú také dôležité investície formou súkromverejných partnerstiev, prinášajú isté morálne riziko. Čo sa stane, ak sa niečo nepodarí? Skutočne pripustíte, aby tí eh, veritelia zo súkromného sektora čelili takémuto riziku. Ja si myslím, že potrebujeme vyššiu mieru zodpovednosti a serióznejšieho prístupu v takýchto otázkach. Ďakujem. Pán eh, Perner. Dobrý deň, pán majestát. Vy viete, aký význam pripisujem EIB ako rozvojovému nástroju nielen v Európe, ale mimo Európy, pretože ja som členom výboru DV. Ale chcem sa spýtať na iný detail eh, pri revízii externého mandátu. Na jednej strane sa hovorí o Islande, a ak som to správne pochopil, tak investície EIB na Islande budú podmienené. Ale rád by som o tom vedel. Budú podmienené dohodou o návrate peňazí, ktoré dlhuje Island Holandsku a Veľkej Británii. Je pravdou? Ak je to pravdou, tak myslím si, že je to poľutovania hodné, pretože to je malá krajina. E, tam nie sú žiadne detaily. A naozaj netreba brzdiť investície na Islande len preto, že tam bol konflikt alebo problém s dvoma členskými štátmi. E, to naozaj nepovedie k pokroku e, možnosti e, na preplácania dlhu a teda návratu tých požičiek, ktoré má Island v týchto dvoch krajinách. Ďakujem, pán Berman. Lauk. Pani Kay Swindon, ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som sa rada vrátila k otázke využívania inovatívnych eh, foriem financovania. Sú to nástroje, ktoré sa spomínali vy dnes do poludnia. Aj komisia ich spomína. Viacerí komisári ju spomínajú eh, za posledných niekoľko týždňov, čo sa týka otázky poisťovania dlhopisov, eh, ďalej zmena zadlženia celých investícií na úrovni európskych trhov. Je tu mnoho takýchto inovatívnych nástrojov. Ja som veľmi rada, ale bola by som rada, keby sme prehodnotili situáciu, čo sa týka rizikového riadenia. Hovorí sa, že sa zmení, ehm, ale nedlhu, tak aby sa zmenilo ehm, úverové hodnotenie niektorých e, produktov. To je možno v súlade s tým, čo robia niektoré banky za posledné roky. Isté, že kritizujeme banky za to, že ehm, prebalujú to zadlženie, že ho formujú do iných e, súvislostí, je potrebné uvedomiť si, ako budeme využívať tieto nástroje. Otázka znie, kto bude určovať mieru zadrženia, kto bude určovať e, stratégiu vyhodnotenia rizika a ďalej, ako budeme pristupovať k otázke špeciálnych e, nástrojov a kto bude poradným orgánom Európskej investičnej banky vo využívaní týchto inovatívnych finančných nástrojov. Ďakujem. Hey, Ďakujem pekne, Kej, pán Štiller. Thank you, Mr. President. And... Pani Štiller. Ďakujeme pekne, ďakujem pánovi Maštadovi za vašu prezentáciu. E, väčšinu z toho, čo uviedli kolegovia, môžem podporiť. E, myslím si, že váš pohľad na malé podniky e, by bolo potrebné spomenúť trochu podrobnejšie, pretože keď tvrdíte, že tu je ešte problém s financovaním malých stredných podnikov, tak súhlasím. Bola by som rada, keby ste zverejnili štúdiu o tom, ako by sme mohli nájsť riešenia k tomto problému, pretože malé stredné podniky predstavujú, myslím si, že 92 celkového počtu firm v EU je potrebné nájsť spôsoby, ako im pomôcť, nie len čo sa týka investícií, ktoré sa poskytujú tým veľkým firmám, ale práve ako môžeme dosiahnuť to, že malé stredné podniky budú mať prioritu, ktorú si zaslúžia. E, ja myslím, že môžeme oceniť váš prístup k výskumu, čo sa týka analýzy, zmiernenia rizika tým, že prepojíme niektoré aspekty s agendou EU 2020. E, boli by sme radi, keby ste uviedli konkrétne projekty. Hovoríme o digitálnej agente, bio, vede alebo nejakých iných výskumných oblastiach, eh, bolo by dobré, keby si boli trochu konkrétnejší. Viacerí kolegovia by sa chceli venovať aj téme projektových dlhopisov a mnohí z nás v našich volebných obvodoch majú eh, dosť veľa projektov, ktoré musia presadzovať eh, napríklad projekt Newford, no, nového štvrtého mosta. Takéto financovanie by sme práve potrebovali, takéto projekty, potrebovali by sme však viac informácií Isté, že otázka dlhopisov je dôležitá, je potrebné sa jej venovať, ale v každom prípade ďakujeme za vašu prezentáciu dnes do poludnia. Je mi ľúto, že tu nie je viac poslancov. Um, je to pilotovanie hodné, pretože témy, o ktorých hovoríme, sú veľmi zaujímavé a potrebné ich podporiť. Ďakujem. Ďakujem pani Stiller, pani Dat. Merci. Eh. Ďakujem, vážený pán predseda, pán predseda EIB, e, e, e vy ste už hovorili o infraštruktúrach, o boji proti klimatickým zmenám, hovorili ste o finančných, technických aspektoch a ja vám chcem položiť otázku o najväčšej výzve, ktorá stojí pred Európou a ktorá možno je menej dôležitá, alebo bola menej, menej ste sa o nej vyjadrili. Chcel by som vedel, čo môže EIB robiť v tom, aby podporila mladých E, v opätovnom začlenení sa do pracovného procesu, aby takto bojovala proti nezamestnanosti. Teraz máme okolo 20 mladých ľudí bez práce, v Španielsku 40 EIB e určite má čo v tejto téme urobiť a na budúcom zasadnutí gener- generálnych stavov zamestnávateľov v Európe by sme boli radi, keby sme sa niečo dozvedeli. 15. septembra Európska únia predložila program Mládež v pohybe a tam je heslom zamestnanosť a mobilita mladých ľudí. Medzi prioritnými e, bodmi programu je napríklad možnosť vytvoriť koordináciu medzi EIB, pokiaľ ide o študijné pôžičky, spolu teda s EIB a takto podporovať mobilitu a začlenenie mladých ľudí v čo najširšej miere. Môžete nám o tom ešte niečo bližšie povedať, ako aj o záveroch štúdie, či je to realizovateľné do konca roka 2011, aké sú momentálne názory na tento projekt eh, a či je to realizovateľné, lebo my sme to veľmi želali. Ďakujem. Ďakujem pani Daty, pán Feju. Ďakujem, vážený pán predseda. Chcem poďakovať eh, pánovi Majstatovi za E, vysvetlenie, ako funguje projekt ONC a mám otázku. Bolo nám povedané, že tento pro- projekt bonds alebo dlhopisy e, je súčasťou veľkých projektov spolufinancovaných v infraštruktúrach, kde by participovali aj, aj privátne e, fondy. E, niektoré krajiny nemajú problémy pokiaľ ide o materiálne infraštruktúry, skôr problémy s infraštruktúrami a technológiami. E, to je súčasťou aj stratégie 2020. A teda ja sa chcem spýtať, či by sa tieto project bonds mohli nejakým spôsobom podielať aj na, financovania, na, na financovanie týchto pôžičiek, trebárs, železniciam TŽV. Vieme, že medzi Španielskom a Portugalskom existuje záväzok v tomto smere. A či by teda tieto e, dlhopisy mohli byť akýmsi doplnkovými zdrojmi financovania v tejto oblasti? Ďakujem, pán Feju. Thank you. Kikuna. Um, E Ďakujem pekne, pán majstrat. Eh, Európska investičná banka poskytuje pôžičky eh, pre dosť dôležité eh, projekty v mnohých členských štátoch a je tam dosť veľká miera konkurencie. Ak hovoríme o vyhodnotení týchto projektov, sú tam isté nezrovnalosti, nie je to celkom spravodlivé vo všetkých prípadoch, ale niekedy sú skutočne opodstatnené tieto obavy a výhrady. Aký je postoj Európskej investičnej banky? Vy skúmate tieto nezrovnalosti a čo sa týka tých prípadov, ktoré preberáte od OLAFu. Ďakujeme pekne. A posledné slovo Svengli? Svengli? Pán Gigold. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Ešte jedna otázka, ktorá nadvezuje na to, čo povedal pán Majstat. Neviem, či som pochopil správne, že v budúcnosti by ste nám e, boli schopní poskytnúť jasné údaje, ktoré budú hovoriť o rozsahu financovania v oblasti e, životného prostredia z voči tým oblastiam, ktoré ešte stále prispievajú k zvýšenému využívaniu prírodných zdrojov a neobnoviteľných zdrojov energie. Boli by sme veľmi radi, keby sme získali tieto údaje. Už vopred ďakujeme. A druhá otázka. Ja som si vôbec neuvedomil, že Európska investičná banka je zapojená do financovania nových e, uholných elektrární v Nemecku. Mohli by ste sa vyjadriť e, k tomu, či e, bude Európska investičná banka podporovať financovanie výstavby nových elektrární na čierne uhla v Nemecku. Skutočne ma to veľmi zarazilo, keď som sa na to dozvedel. Pán prezident, nech sa páči, dávam vám slovo, máme ešte 10 minút. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Ja veľmi telegraficky teraz odpoviem na otázky všetkých poslancov. Ospravedlňte ma prosím za to. Všimol som si, že tu bolo viacerých otázok, ktoré sa týkali toho, tých Project Bonds. E, myslím, že to vyvolalo istý záujem, čo je úplne normálne. Musím spresniť, že my teraz nemôžeme predpokladať, že sa použijú na akékoľvek typy projektov. E, to je určené na projekty, ktorých rentabilita je zabezpečená prakticky mm, za istú dobu. Sú niektoré infraštruktúrne projekty, na ktoré sa to nesťahujú. Možno sú to projekty dôležité pre regionálny rozvoj, ale negarantujú e, sú investorom dostatočnú návratnosť zdrojov. Takže mm, tieto bondy sú určené na projekty, ktoré majú tvoriť príjmy a na použitie pre užívateľia niečo zaplatia, potom sa teda bude produkovať zdroj pre investorov. Už sme hovorili aj detailnejšie a ešte o tom budeme hovoriť. Neviem, prečo by to mal byť problém, e, väčší problém demokratickej legitimity pre tento projekt ako pre iné projekty lebo sumy, ktoré pochádzajú z európskych rozpočtov, budú používané na tieto investície a samozrejme, že Európsky parlament to môže kontrolovať a ako boli tieto prostriedky použité, ale myslím si, že E, tieto fondy bude možno používať rovnako ako iné finančné e, nástroje. Pani Stibler, chcem povedať, že všetky projekty, ktoré musíme financovať v kontexte stratégie Európa 2020, tak tie nemôžu byť financované project bondmi. E, to je mm, jeden z nástrojov financovania. Ja vás chcem upozorniť na ďalší existujúci projekt, to je Re-Sharing Financial Facility. Hovoril som, že to bolo v minulosti striktne určené na výskum, ale teraz na základe správy nezávislých expertov, ktorí využívanie tohto zdroja analyzovali, skonštatovali, že využívanie bolo pozitívne a navrhujú rozšíriť ho a jeho použitie na iné oblasti, tak pokiaľ ide o dimenzie, ale aj po aplikačné pole. A rozšíriť aplikačné pole v oblasti e, inovácií. Takže napríklad e, e, tento inštrument bude môcť financovať mnohé ďalšie projekty a môže sa teda vzťahovať na všetky inovácie. Pán Berman ja spolu s vami konštatujem, že rada chcela dodať túto poznámku o Islante na žiadosť dvoch členských štátov. Ja som sa tej diskusie nezúčastnil, áno, je to jasné. Pani Daty, nazdávam sa, že problém, na ktorý ste upozornili, je v niektorých krajinách naozaj dramatický, ale nie som si istý, či EIB je tým najvhodnejším nástrojom, ako bojovať proti nezamestnanosti mladých, lebo my na základe nášho štatútu môžeme financovať len investície a na toto by sme museli e, rozšíriť e, vlastne to, tie investície aj do nemateriálnych investícií, ale to je, už by sme zachádzali príliš ďaleko. Samozrejme, že ak pôjde o nejaké E, investície, e, na ktorých sa bude môcť EIB zúčastniť, tak na ne prispeje. Ďalej konštatujem, že financovanie e, projektov a overovanie, rešpektovanie európskych pravidiel je našim právom. Kontrola rešpektovania pravidiel je našim právom. A rovnako teda musia byť rešpektované aj environmentálne pravidlá. To sú zvyčajne dve oblasti, o ktorých sa najviac e, s investormi diskutuje, pretože my neuvoľňujeme tieto pôžičky skôr, ako sa ubezpečíme o prokurmente a o rešpektovaní environmentálnych pravidel pán Gigold. E, keď ste si želali číselné údaje, môžem vám povedať ako to vyzerá, aký je pomer e, elektrární, ktoré spolufinancujeme a, tie, a ktoré používajú fosílne paliva. Uvediem vám niektoré, pravi, niektoré príklady e, projektov, ktoré sme v minulosti financovali. Odpoviem vám na to písomne. Tým sme ukončili presne e, v, vo vymedzenom čase E, našu diskusiu. Ďakujem vám za vašu ochotu a disponibilitu, pán prezident. Vamos a proceder al voto. A teraz e, prejdeme k hlasovaniu. Najskôr chcem vás poprosiť, dámy poslankyne a páni poslanci, aby ste si pripravili hlasovacie karty, lebo budeme testovať hlasovacie zariadenia. Musím hlasovacie kartičky všetci. Bars.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 Teda 7 hlasovacích kartičiek chýba, teraz 6. Prosím, stlačte príslušné tlačidlo. Ah, okay, now the, we have a problem with the... Dobre, je tu nejaký problém so socialistmi. Socialistami je totiž jeden socialista navyše, ktorý hlasoval. Too much. Now it's okay. Už sa to vyriešilo. Here we go. So we have two persons from the people teda dvaja zo skupiny EPP nemajú hlasovaciu kartičku, pani Luling a pani Kraca. Budeme ich e, potom pripočítavať. Eh, pardon, vamos a votar el informe. Teraz budeme hlasovať o stanovisku o právach spotrebiteľov Autorkov je pán Pieti Kajnen. Pozmeňujúci návrh 15 pána e, eh, Sančesa presedu za proti schválené, 16 za proti zdržali sa schválené. Dvoj, dvojka spravodajkyne za proti zdržali sa schváľuje sa kompromis článku 3 odsek 2 za proti, zdržali sa, schváľuje sa. 17. Pán Sanchez Presedo, pardon. Ideme na 20. 20. Pán Kamfin, za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 21. Ole Schmidt, za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Pascal Kamfin, 22. za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 23. E, pán Fox za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. Dva, 28. pán Fox za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. 29. pán Schmidt za, proti, budeme to kontrolovať. Hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 29. Uzatváram hlasovanie. Schváľuje sa 22 za, 18 proti. 30 teraz. 20, 29 schválená, 30 pán Fox, kto je za, proti, zdržali sa, Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schváľuje sa 21 za, 16 proti. Kompromis k článku 5 odsek 3a nový za, proti, zdržali sa, schválený. 31 podob je ako 33 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 34. pána Foxa za. Ešte je tu oddelené hlasovanie, o ktoré žiadala spravodajkyňa. E, uvádza sa tam článok 9, poznacený 13, 1a, kto je za? zdržali sa, schvaľuje sa táto časť. A teraz o zbytku, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 35 Šmita. O, chcete si overiť hlasovanie? Dobre, hlasujeme o druhej časti. Končím hlasovanie som sa zmýlil, schvaľuje sa. Pozmeňujúci návrh 35, e, pán Šmit za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie k 35. -ke. Končím hlasovanie. Pozmenujúci návrh schválený pomerom 22 za 17 proti. Pozmenujúci návrh 36 pána Foxa, sa, kto je za, proti, zdržali sa schválený. 37 po častiach split vote. Prvá časť body A až C, kto je za, proti, zdržali sa Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schváľuje sa prvá časť. Hlasujeme o druhej časti, to je bod číslo D. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 39. pána Foxa, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Tá Thirty-eight. 38, áno, pozmenujúci návrh 38. Por qué me dices? No, no, no, tú has dicho 39 y te he corregido, te he dicho 38. 38, ok, 38, sorry. Empezamos. Empezamos. Budeme hlasovať, hlasujeme o 38. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 39. Budeme hlasovať elektronicky za, proti, proti. Nebudeme hlasovať za, proti, ale budeme hlasovať elektronicky. 39. Schváľuje sa širokou väčšinou. 40. pána Foxa. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 41. pána Foxa za proti, zdržali sa schválení, 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 43, e, kto je za, proti, zdržali sa, e, ruší sa 43, 44 za, Takže e, je zrušený pozmenujúci návrh o zrušení. 43, pardon, opravuje sa predsedajúci. 44 za. Proti, zdržali sa. Overíme si hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválený. 45 za, proti, zdržali sa schválená, 46 Fox za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky 46, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, schváľuje sa. 47. pána Kamféna. Je tu ústny pozmenujúci návrh. V texte, e, ktorý máte k dispozícii, je to vyznačené. Kto je za? Je tu ústny pozmenujúci návrh k 47. Opakuje pán predsedajúci. Áno, to je pozmenujúci návrh, ktorý je v súlade 19 a novým. Qu'est-ce qu'il y a On a des problèmes. Non sorry, that, that's the, uh, the, yeah, of course, if the oral amendment is adopted, the original will be false. Yeah. Okay, if the oral amendment is... Dobre, takže ak tento ústny pozorňovací návrh bude schválený, pôvodný text vypadá. Hlasujeme teraz o ústnom pozorňovacom návrhu. A? No, pues no. Abstenciones? Zdržali sa. Overíme si hlasovanie elektronicky. Hlasujeme o ústnom pozmenujúcom návrhu. Pán predsedajúci, môžete povedať, o ktorom návrhu hlasujeme? It works? OK, cierro el voto. Uzatváram hlasovanie. Se queda adoptada la enmienda oral y por... Teda je to schválené a odpadá pozmenujúci návrh 47. 48. pána Kanféna. Máme tu istú techniku, hlasujeme najskôr o ústnom pozmenujúcom návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si. Elektronicky otváram hlasovanie. Opakujem, hlasujeme o ústnom pozmenujúcom návrhu. Uzatváram hlasovanie. Schváľuje sa 22 proti 21 hlasom. Luego ah, eh, no son 23 votos a 21. Takže 23 k 21, 48 odpada, 49. La enmienda sí. No, no pero en la enmienda 49 hay una enmienda ahora. Prepačte, je tu nejaký zmetok. Mohli by sme prosím opäť preveriť, pretože e, to bol veľký zmetok, keď, me, keď sme hlasovali. Chcete si teda preveriť 48. ústny pozňací návrh eh, k odseku 20. Takže budeme opätovne hlasovať o pozmeňujúcom návrhu eh, článok 20 k 48. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Vrátane páni Kráca 24.19 odpadá 48 teraz budeme hlasovať o ústnom pozmenujúcom návrhu článku 20 odsek 3 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 49 odpada, 50 pána Foxa za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 51 pána Foxa za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 52 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 53 pána Foxa, ide tu o zrušenie za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa 54 pán Fox za, proti, zdržali sa, zamieta sa 55 pána Foxa za, proti, zdržali sa, Overíme si hlasovanie elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 24 za, 9, 20 proti. Schvaľuje sa 56 Fox za, proti zdržali sa. Overíme si elektronicky 56. Uzatvárame hlasovanie 30 za, 13 proti, schváľuje sa 57. Pán Šmit za, proti, zdržali sa, zamieta sa 58. E, pán Fox za, proti. Zdržali sa. Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 29 za, 13 proti. Schváľuje sa. 59. Pána Foxa za. Proti zdržali sa, schváľuje sa. 60 Fox za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 61 Fox za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 62 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 63 pán Schmidt za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 64 pán Kanfenza, za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa, 65, ten istý autor za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa, 66 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa, Článok 45, tu je kompromis, o ktorom budeme hlasovať k článku 45, kto je za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa odpadá 67. A prejdeme k úvodným ustanoveniam. Pozmenujúci návrh číslo 3, pani Esajach za proti, schváľuje sa, štvorka za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Ďalej tu máme kompromis 11, za, proti, schválené. Pozmeň, e, kompromis 7, e, pardon, pozmeňujúci návrh 7 spravodajkyne za, proti, stržali sa. Overíme si hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Cierro el voto. 25 za, 19 proti Kompromis k úvodnému ustanoveniu 11a nové za, proti, zdržali sa. Pozmeňujúci návrh je schválený. 11. Pán Šmit za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 12. Tu je ústny pozmeňujúci návrh k úvodnému ustanoveniu 39 ak e, bude schválený ústny návrh, tak odpadá návrh pána Šmita. Teda hlasujeme za ústny pozmenujúci návrh. Kto je za? Kto je za ústny pozmenujúci návrh? Môžem e, rátať aj so spoluprácou kresťanských demokratov. Ústny pozmenujúci návrh k úvodnému ustanoveniu 39. Je tu ústny pozmenujúci návrh. Ale áno, áno. Áno, áno. Budeme hlasovať o ústnom pozmenujúcom návrhu k úvodnému ustanoveniu 39. Jean-Paul? Počúvajte, sme na strane, je strana 7, Takže e, keď zájdete na ustanovenie 39, si návrh 12. Ale nie. Ak budeme hlasovať o ústnom pozmenujúcom návrhu, tak 12 odpadá. Takže najskôr hlasujeme o ústnom pozmenujúcom návrhu. A favor. Za. Proti zdržali sa. Dobre, schvaľuje sa ústny pozmenici návrh a teda nemusíme hlasovať o predchádzajúcom. S 13 urobíme to isté. Budeme hlasovať o ústnom pozmenujúcom návrhu 57 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. A nemusíme hlasovať o 13. Úvodné ustanovenie 60. Áno, nech sa páči. Pán predseda, vy sám ste povedali, že E, tak ako je robený hlasovací zoznam, my nebudeme hlasovať o ústnom návrhu pána Šmita a áno o spravodajcovom. A potom tu máme hlasovanie o Šmitovi. Nie, nie, to som nikdy nepovedal. Žampol, paul ak budeme hlasovať o ústnom pozmenujúcom návrhu, nemusíme hlasovať o pozmenujúcom návrhu pána Šmita. Ale ústne pozmenujúci návrh sa netýka e, pozmenujúceho návrhu pána Šmita. Keď to odhlasujeme, tak zvyšok odpadá. Est-ce qu'on pourrait demander au PPE de préparer ça en réunion de groupe Je sais pas. Considerando 60 enmienda 1. Úvodné ustanovenie 60 a nové, pozmenujúci návrh 1, Správodajca. En contra. Za, proti. Overíme si elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schváľuje sa. Takže odpadá 14. Hlasujeme o takto pozmenenom texte. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 38 za, 3 proti. A teraz hlasujeme o legislatívnom uznesení. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Están votando, a Čo je?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 Otvoril si. Se cierra el voto. Uzatváram hlasovanie. 22 za, 16 proti, 17 proti, odsek 2 originálneho textu za, proti, držali sa, schváľuje sa. Ocek 4, návrh pána Mana za, proti,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 pán predsedajúci, ja som hlasoval e, celý čas, ale nemám e, teraz hlasovaciu kartičku. Doposiaľ to bolo tesné. Nebolo tesné teraz, keď je to však tesné, tak by som rád predniesol svoj hlas. Teda ja rovnako ako pani Graca nemám hlasovaciu kartičku, doteraz to nebolo až také rozhodujúce. Ja som e, hlasoval aj pri predchádzajúcej správe. Prosím, teda pripočítajte ma, je to 21, pardon, 22 k 20. Nemecko-grécka spolupráca funguje veľmi dobre. Ďakujem. That's up to, okay, that's up to you anyway. 20... Je to na vás, dobre. Eran 22 a favor, 20 en contra. Sí. 4, enmienda. Odsek 4, pozmenujúci návrh 4 Tomasa Mana za proti, zdržali sa, overíme si elektronicky. Štvorku overujeme elektronicky. Más dos. Cierro el voto. Uzatváram hlasovanie. 21.19. Rozhodujú tí, čo nemajú kartu spolupráca Grécko-Nemecká funguje opäť, pečka, split vote, prvá časť. Text, text, bez, text bez slov, iba v prípade... Hlasovanie po častiach e, požiadala oň SAD. Skupina sociálnych demokratov naozaj požiadala hlasovanie po častiach. Tak e, došlo zrejme k nejakej chybe. Máme obidve časti. Ullman, that's you who had requested that. Bulman, vy ste práve požiadali o toto hlasovanie po častiach. V mojom hlasovacom zozname sa uvádza, že sa bude hlasovať najskôr o prvej časti bez slov iba v prípadoch, kde legislatíva je zásadne zmenená v postupe spolurozhodovania. Hlasujeme bez tejto formulácie, teda o prvej časti bez týchto slov. A potom budeme hlasovať o druhej časti o týchto konkrétnych slovách. A toto sa naozaj volá hlasovanie po častiach? Takže budeme hlasovať o tomto texte, ktorý začína prvým slovom only a posledné slovo je procedure. Takže to je veľmi jednoduché. Budeme hlasovať teda o tomto texte, kto je za. Proti, zdržali sa, schváľuje sa a teraz hlasujeme o týchto slovách. Za, proti, zdržali sa, a e, overíme si elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 21.19 schválené. Ustanovenie 1, pán Manzák, proti zdržali sa schválený. Pozmenujúci návrh 2 pána Manáza, proti zdržali sa. Overíme si hlasovanie elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 24, 16, schvaľuje sa úvodné ustanovenie C, originálny text za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 21 za, 20 proti. Úvodné ustanovenie D za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. A teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom texte. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 29 za, 11 proti. Gratulujem spravodajcovi. Hlasovanie je tým ukončené. Ďalšie hlasovanie nie. Primero la hora en cuestión y luego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 Pozvanic návrh e, číslo 1 pána Švába za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Dvojka, kompatibilná s jednotkou, za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Pozmenujúci návrh 3 od socialistov, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Štvorka od socialistov za, Aha, pardon, ešte e, opravuje sa pán predseda, budeme hlasovať v oceku 2 o originálnom texte, o pôvodnom texte za proti, zdržali sa, schvaľuje sa. Ocek 3 za proti, zdržali sa, schvaľuje sa. Ocek 4, pôvodný text, za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. Ocek 5, za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. 5a, pán Švalb, za proti, zdržali sa, schvaľuje sa. A teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom texte. Elektronické hlasovanie otváram. Uzatváram hlasovanie. 40 hlasov za. Tu teda prirátali sme tam dva ďalšie hlasy, nikto proti, schvaľuje sa. A teraz tu máme legislatívne uznesenie k doprovodu tejto ústnej otázky. Odsek 1 od socialistov, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Odsek 2, pozmenujúci návrh 2, s ústnym pozmenujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa odsek 3, takisto od socialistickej skupiny, za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, odsek 4, pôvodný text, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, odsek 5, pôvodný text, za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, odsek 6, pôvodný text, za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, sedmička, štvorka, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Ocek 8, pozmenujúci návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Ocek 9, pozmenujúci návrh 6 to isté skupiny za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Teraz prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 7, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Pozmenujúci návrh 8 k paragrafu 11, za, proti, zdržali sa, schváľuje sa deviatka za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa, desiatka, pán Lambert za, proti, zdržali sa, zamieta sa, pôvodný text, kto je za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa, odsek 14 za, proti, pozmeňujúci návrh 11, pán Lambert za, proti, zdržali sa, Zamieta sa, budeme hlasovať o 12 socialistov, pozmenujúci návrh 12 za, proti, zdržali sa, overíme si hlasovanie elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 20 za, 2, keď Prirátame dva ústne pozmenujúce 21 proti. Takže 19 za 23 proti, zamieta sa. A teraz budeme hlasovať o pôvodnom texte. Za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. Odsek 14, 13 eh, pána Lamberta za. Proti, zdržali sa, zachváľuje sa. Odsek 15, pôvodný text za. Proti. Zdržali sa, schváľuje sa. Ustanovenia a až D, pôvodný text za, proti, zdržali sa, schváľuje sa citácie 1 až 13 pôvodného textu za, proti, schváľuje sa a teraz hlasujeme elektronicky o celom texte, takto pozmenenom. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, 36 za, nikto proti, schváľuje sa. A teraz už sme dokončili hlasovanie a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. terminado el... Hello, Peter. Terminado el voto. Po, dokončili sme hlasovanie a teraz ideme k správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2009. Správodajcom je pán Epping. Pán Epping. Hola. You have the floor. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Súťažná politika je politikou komisie. Posilňuje komisiu. Ale kto má na starosti politiku komisie? Peter Mandelson napísal vo svojej knihe Tretí muž a citujem ho. Len čo som zapadol do rutiny, najdôležitejšou prekážkou ktorú som musela prekonať, bolo ako byť pánom svojho vlastného domu. A Peter Skinner tu žiaľ nie ale ako všetci vieme, Peter Mandelson je mužom do každého počasia a predsa len sa mu to nepodarilo. No a teraz ako to bude za komisára Almoniu? Je komisár pánom svojho vlastného domu? Moja správa vychádza vo veľkej miere e, zo správy pani Innenfeld z minulého roku. Súhlasím s ňou a netreba znova vymýšľať koleso. Otázkou teda je, oh, kadeľ ďalej. A je tu ešte niekoľko ďalších bodov, ktoré by som chcel uviezť. V prvom rade, pokiaľ ide o štátnu pomoc, chcel by som povedať, že komisia e, ustanovila dočasné pravidlá na prekonanie krízy. Ale nakoľko dočasné sú dočasné pravidlá? politike môže byť dočasne veľmi dlhé, možno až nekonečné. Takže potrebujeme mať väčšie jasno v tom, kedy skončia tieto dočasné opatrenia. Po druhé, cieľom súťažnej politiky je stanoviť rovnaké pravidlá e, tak, aby všetci mohli fungovať v prospech spotrebiteľa. Aspoň to je hlavná myšlienka. V niektorých e, prípadoch komisia použila súťažnú politiku na to, aby reštrukturalizovala celý sektor. Niektoré pravidla pre štátnu pomoc a investície boli nejasné a diskutovateľné. Komisia zmenšila niektoré podniky svojou politikou a tak sa európsky globálni hráči zmenili na európskych regionálnych hráčov a niektorí regionálni hráči sa zmenili na lokálnych hráčov. Zoberte si iba banku KBC. Lenže tu potrebujem mať e, komparatívnych hráčov na globálnej úrovni, ktorí by mohli súťažiť s Čínou alebo z USA. Lenže súťažná politika im to neumožňuje. Súťažná politika oslabuje ekonomickú politiku. Komisia si musí uvedomiť, že súťažná politika je viac než iba právnická koncepcia. Ak zlyha, tak zlyha, pretože je odlučená od reality. Pozera sa DG Coms aj mimo hranice Európy? Ak nie, tak potom jej koncepcia sa zrejme stala príliš autistickou. Mm dominantné postavenie nie je jediným spoločným menovateľom, pretože závisí od toho, ako je to zadefinované. Ak zmeníme definíciu, tak potom je tu ešte aj možnosť zneužitia. Microsoft by nikdy nebol schopný uspieť v Európe, pretože európska súťažná politika by rozsekla Microsoft na 10 kusov. Nie je toto ale európska spoločnosť, ale americká spoločnosť. Lenže je prospešná pre spotrebiteľov na celom svete. Takže čo e, so spotrebiteľom? koncepcia dominantného postavenia musí byť e, viac preskúmaná a nemala by byť povýšená na svetý princíp. No a potom pokuty, pán predseda. Tie sa využili ako palica, ktorá udiera do všetkých smerov. Pokuty, pán predseda, nie sú tu na to, aby zlepšili imič komisie alebo komisára, alebo aby e, naplnili pokladnice európskeho rozpočtu. Pokuty majú byť e, namierené na tých, e, ktorí porušia pravidla hospodárskej súťaže. Takže komisia, držte sa svojej misie. A nakoniec, e, pán predseda, by sme sa mali pozrieť aj na polnospodársko priemyselný sektor. Európska únia má spoločnú polnospodárskú politiku. Ja ju nekritizujem, ale viem, že veľké polnospodársko priemyselné podniky sú hlavnými príjemcami e, pomoci a nie farmári, ako sa všetci domnievajú. Napriek tomu sú ceny potravín e, vysoké v celej Európe. E, kam teda idú prínosy z týchto politik? spotrebitelia musia platiť veľké ceny, hoci výrobné podniky dostávajú veľké dotácie. A to je podľa mňa veľký rozpor. A chcel by som požiadať DG Comp, aby sa pozreli na túto záležitosť tak, aby sme slúžili európskym spotrebiteľom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Skajans. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem spravodajcovi. A myslím si, že tu uviedol veľa veľmi dobrých bodov. Prečítal som si správu komisia a jeho správu Mám tu tri body, ktoré by som chcel vzniesť. Poprvé, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž a malé stredné podniky, podľa mňa treba naozaj zdôrazniť, že potrebujeme jasné pravidlá v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sú priaznivo naklonené voči malým a stredným podnikom. Musíme to stále zdôrazňovať, pretože Kríza postihla predovšetkým tento sektor ekonomiky a ešte stále máme aj veľké problémy s cezhraničnými aktivitami malých a stredných podnikov a to treba zdôrazniť v správe parlamentu. E, pokiaľ ide o protimonopolné opatrenia a pokuty, áno, e, treba sa tomu venovať, ale sú vysoké pokuty, vysoké peňažné tresty naozaj účinné, fungujú? možno tieto peňažné tresty sú neumerné, hlavne počas e, krízy. A parlament by sa mal venovať tejto otázke. Energetické trhy. Pokiaľ ide o hospodárskú súťaž, v Európe máme problémy s energetickými trhmi. Ja nehovorím o nedostatku fyzických prepojení, ktoré ešte máme v Európe, ale tam, kde máme tieto prepojenia, máme bariéry vstupu pre dodávateľov. Uh, medzi rôznymi členskými štátmi máme e, rôzne kritéria pre neregulovaného zákazníka, kto teda podlieha regulácii tarif, a kto nie. A takisto máme netransparentné pridelovanie kapacít. Ak dodávateľ X chce poskytovať energiu zákazníkovi Y, prevádzkovateľ prepravného systému má často úplne netransparentné pridelovanie kapacít. Poskytovateľ ani nevie, či sa mu podarí dostať svoj produkt na trh preto si myslím, že v správe o hospodárskej súťaži musíme zdôrazniť, že potrebujeme znižiť tieto bariéry vstupu na trh pre dodavateľov. A treba takisto riešiť otázku neregulovaných zákazníkov na európskej úrovni a treba riešiť aj otázku netransparentnosti pridelovania kapacít. Toto sú tri hlavné body, ale inak si myslím, že e, celkovo sa spravodajca uberá správnym smerom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Karinc. Sanchez presedo. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Áno, konkurencia zohráva zásadnú úlohu na vnútornom trhu a je dôležitá aj pre schopnosť európskej ekonomiky, pre globálnu schopnosť a aby sme dosiahli naše ciele. Správa komisie obsahuje špecifickú kapitolu a tam ešte stále e, nie je tá zmienka o tom, ako sme my žiadali o službách vo všeobecnom e, záujme a možno, že tam chyba ešte zmierka aj o e, spotrebiteľoch, i keď teda je tam, ale je veľmi schematická. Myslím si, že by sme sa nad týmito finančnými záležitosťami mali zamyslieť, pretože e, konkur- ak konkurencia má priniesť prínos, istú stabilitu, ktorá by nebola diskriminačná, zabezpečila by stabilitu a rovnaké príležitosti, tak e, a musí zároveň prispieť normalizácii finančného e, priestoru. Treba zdôrazniť, že minulý rok sme zdôrazňovali kolektívne aktivity, tie treba spomenúť tiež v správe. Európsky parlament eh, minulý rok schválil k tomu uznesenia. Nemôžeme na to zabúdať. Navyše sú to niektoré vyhlásenia eh, z, od komisie, eh, ktoré sú do istej miery zmetočné. Na jednej strane sa hovorí o konkurencii, na druhej strane o pokutách. Samozrejme, treba lepšie kvalifikovať možno a klasifikovať možnosti udelovania pokút, lebo inak potom nebudeme podporovať a stimulovať konkurenciu. E, návrhy pána Epina sú správne, treba podporovať malé a stredné podniky v našich politikách. Treba zdôrazniť, že v tejto oblasti e, naozaj veľmi sú to dôležité otázky, ktoré sa týkajú potravinového reťazca. Tam čakáme na dokončenie e, práce pracovnej skupiny na vysokej úrovni a chceme potom vytvoriť isté závery a pokúsime sa predložiť na základe toho pozmeňujúce návrhy. E, budeme sa tam snažiť zohľadniť našu prácu za posledné roky a dať tak našej politike nový impuls. Ďakujem, pán Sánchez, presedo pani Imper. Pán predsedajúci, v prvom rade sa chcem poďakovať a zablahoželať spravodajcovi. Myslím si, že ľudia vidia že e, spolu spievame z tých istých žalmov. Takže skladám jeho prácu. Skôr ako prejdem do podrobností, mám predsa jednu všeobecnú pripomienku. Myslím si, že už minulý rok sme mali takmer totožnú rozpravu a rovnako aj rok predtým a rok predtým a rok predtým. Som si istá, že veľmi radi uvádzame tie isté veci stále dookola, ale jednou z kľúčových vecí v mojej správe minulý rok bolo, že sme chceli, aby komisia brala do úvahy to, čo hovorí parlament. My sme tam predložili konkrétne otázky komisii, žiadali sme správy, žiadali sme analýzy a nedosahli sme ani len odpoveď. A veľmi vítam naozaj e, veľmi kooperatívny postoj komisára, lenže ja by som chcela vidieť aj nejaké aktivity. Ak Európsky parlament žiada odpovede, tak potom by sme mali dostať odpovede. Jedine, že by komisia nebola ochotná dať nám odpovedať, tak ale potom niek nám to povie, aby sme išli všetci domov, alebo aby sme išli všetci na kávu, alebo robili niečo príjemné. Komisia by si mala uvedomiť podľa mňa jednu vec. Európska únia sa mení a v mnohých oblastiach politiky máme iný spôsob rozhodovania, než sme mali pred niekoľkými rokmi. A prečo? Pretože chceme, aby rozhodnutie Európskej únie boli demokratickejšie. Ja netvrdím, že by sme mali zmeniť súťažnú politiku, ale myslím si, že bolo by dobre, keby Európska komisia zobrala do úvahy e, pripomienky voleného orgánu. E, pokiaľ ide o podrobnosti, chcela by som povedať, že pokiaľ ide o štátnu pomoc, opakujem to, čo sa povedal minulý rok. Rôznym sektorom e, v posledných rokoch bola pridelená obrovská štátna pomoc a komisia sa zasadzovala e, v tejto oblasti a podarilo sa jej znížiť štátnu pomoc v mnohých oblastiach, lenže chceme, aby peniaze daňových poplatníkov e, boli míňané rozumným spôsobom. Dostávame správy o rôznych rozhodnutiach, ale nedostávame správy o účinku týchto rozhodnutí na trh alebo na iné sektory. Napríklad sme žiadali o správu o tom, aký účinok mala štátna pomoc na e, ekologické projekty. Dostali sme o tom správu, alebo boli tie peniaze minuté len tak pre nič za nič? Prečo nám komisia neodpovedala? E, pokiaľ ide o otázky na konkrétne sektory, dostávame iba tiché úsmevy od komisia nedostávame žiadne odpovede, eh, pretože táto otázka je stále naliehavejšia. Prečo nedostávame odpoveď? Ak sa komisia tomu nechce venovať, nech nám to povie. No a nakoniec, pokiaľ ide o protimonopolné opatrenia, práve z minulého roku sme žiadali komplexné oznámenie alebo súbor opatrení o pokutách, ale nie len o pokutách, ale aj o iných faktoroch a prvkoch proti monotónnej politike a myslím si, že v plenárke sa tomu budeme venovať. Takže trošku vopred určujem, o čom budem hovoriť, ale nebolo by to lepšie, keby to bolo naopak, keby komisia bola prišla s oznámením alebo nejakým návrhom, určite by to bolo ešte, pretože to by bol dobrý základ pre diskusiu. Takže v krátkosti, pán predsedajúci, si myslím, že môžeme diskutovať, môžeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch. No a nakoniec prídeme so stanoviskom Európskeho parlamentu. Ale čo je naozaj dôležité je, či Európska komisia je ochotná počúvať. A keď neochotná počúvať, chcela by som to vedieť. A prečo? Ďakujem, Sofie. Ja plne súhlasím s tým, čo povedal spravodajca. Španielský filozof povedal, že zbytočné úsilie vedie k melancholii a keď to takto ďalej pôjde, tak sa stanú melancholici, pán spravodajca. You, for... Uh, ďakujem, pán predsedajúci, že ste mi dali slovo, aby som mohol reagovať na tie pripomienky, ktoré tu odsneli. Uh, Súhlasím s tým, že sa musíme pozrieť na pozíciu malých a stredných podnikov, to je veľmi dôležité. Takisto smernica o službách je veľmi dôležitým faktorom v tomto všetkom, pretože sú to práve malé a stredné podniky, ktoré by mali ťažiť z cezhraničných aktivít. Správna implementácia smernice o službách je teda veľmi dôležitá a to všetko musí prebiehať v rámci vnútorného trhu. E, pokiaľ ide o energetické e, trhy, tak áno, je pravda, ľudia platia príliš veľa za energiu, pretože neexistuje európsky energetický trh, nefunguje. Súhlasím s týmito pripomienkami. Takisto súhlasím aj s tým, čo povedal pán Sanchez o vývoji cien potravinárskom priemysle. Je veľmi dôležité pozrieť sa aj tam. Eh, potrebujeme viac informácií, aby sme mohli chrániť spotrebiteľov, pretože, ako som povedala, spotrebiteľia teraz platia dva razy. Platia za spoločnú polospodárskú politiku a platia aj za vysoké ceny potravín. To znamená, že niečo tam nie je v poriadku. Eh, pani Falt, eh, obdivujem vaše nadšenie a oddanie, pokiaľ ide o prácu DG Comp. Ja som tiež pracoval v tej oblasti 7 rokov a z tých rokov si pamätám, že hospodárska súťaž je sveta krava. A komisári zvyčajne nezasahujú do toho, čo hovorí alebo robí komisár pre hospodárskú súťaž. Keď e, predseda komisie a keď e, komisár pre hospodárskú súťaž súhlasí e, s predsedom komisie, tak už nikto nič nerieši. E, preto si myslím, že je veľmi dôležité doriešiť tieto veci. Súťažná e, politika v súčasnosti nie je v súlade s tým, čo sa deje vo vonkajšom svete. Je oddelená od vonkajšieho sveta. E, je to oblasť, ktorá funguje sama o sebe, ale zabudá na to, čo sa deje vo zvyšku sveta a predovšetkým zabudá na celosvetové trendy. Obávam sa, že súťažná politika momentálne uh, zmenšuje európske podniky a oni potom nebudú schopné súťažiť na globálnych trhoch. Preto potrebujeme viesť túto komplexnú rozpravu. A musíme mať nejaké meradlo e, v parlamente a musíme nejakým spôsobom donútiť komisiu, aby otvorila tú slonovinovú väžu a bola ochotná baviť sa o týchto veciach. Teším sa na tú diskusiu, ktorú ja a pani Inenfeld budeme viesť potom budúci týždeň s komisiou. Za komisiu takisto zástupca žiada o slovo. Dávam slovo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Resolution, sorry, which uh, we consider to be very Ďakujeme za tento návrh spravodajcov, ktorý je veľmi rozsiahly a vyjadruje sa k tým skutočne zásadným bodom. Najskôr by som rada odpovedala na tú všeobecnú požiadavku, ktorá tu zaznala na tú komisie a síce, že nereaguje a neodpovedá Európskemu parlamentu na jeho oznámenia. Rada by som povedala, že chceme oceniť, že hlasovanie o uznesení o príslušnej správe, výročnej správe sa posunulo bližšie e, a vďaka tomu budeme môcť zohľadniť tieto výsledky pri zverejňovaní výročnej správy o hospodárskej súťaži e, v ďalšom roku. Teda už toto samo o sebe je pozitívnym faktom a umožní nám relevantne odpovedať na požiadavky Európskeho parlamentu. Čo sa týka konkrétnych otázok, ktoré sa uvádzajú na Margo uznesenie z minulého roku, musím povedať, že sme e, zaslali veľmi potrebnú odpoveď parlamentu predsedničke výboru EKON a taktiež e, pani poslankyni. A odpovedali sme tam na presnú požiadavku, ktorú nám adresovala. Len som to chcela povedať, aby ste mali o tom prehľad. Čo sa týka prvej e, správy, chceme oceniť tú všeobecnú podporu, ktorá e, sa tam vyjadruje vo všeobecnosti k politike hospodárskej súťaže. Chceme povedať, že zohľadňujeme to, že správa zdôrazňuje kontrolu štátnej pomoci a úlohu politiky hospodárskej súťaže počas krízy a to je veľmi správne. A taktiež, ako to už zaznelo, politika hospodárskej súťaže je naozaj dôležitým nástrojom na zabezpečenie rovnakých podmienok a pravidiel taktiež spoločne s našimi partnermi na globálnej úrovni. Mm, čo sa týka dočasného rámca, a tých obáv, ktoré tu zazneli, že to možno nebude eh, až také dočasné. Rada by som zdôraznila, že ten dočasný rámec vyprší do konca tohto roka, ale pri rozhodovaní o postupnom zastavovaní komisia zhromažďuje informácie, analýzuje ich o informácie o dopade tohto dočasného rámca Práve teraz vyhodnocujeme všetky reakcie, e, ktoré sme získali z procesu pripomienkovania s zúčastnenými aktérmi a budeme analyzovať tieto informácie budúci týždeň 5. októbra. E, podpredseda Almúnia príde do Európskeho parlamentu, do vášho výboru a bude odpovedať veľmi presne na všetky vaše otázky. Rada by som sa vrátila teraz k stanoviskám, ktoré sa týkajú našej všeobecnej politiky o antitrustových opatreniach a zlúčeniach firiem, čo sa týka pokút predovšetkým. Rada by som zdôraznila, že pokuty sa zavádzajú vo verejnom záujme najmä kvôli tomu, aby to odrádzalo e, prípadne ďalšie takéto pokusy. E, chceme sústredovať na ciele, ktoré nesúvisia so záujmom rozpočtu Európskej únie. E, takéto pokuty nie sú určené na to, aby prinášali zvyšené prostriedky do rozpočtu Európskej únie. Isté, že e, prichádzajú do rozpočtu, ale potom sa vyplácajú členským štátom v súlade s ich mierou príspevkov. To znamená, že v tomto zmysle sú pokuty úplne neutrálne z rozpočtového hľadiska. Zohľadňujeme pripomienky, ktoré tu zazneli e, na Margo významu malých stredných podnikov v politike hospodárskej súťaže a taktiež poznámky, ktoré sa týkali potravinárskeho sektora. Rada by som zdôraznila, e, čo sa týka oblasti energie, tam spravodajca vyjadril nespokojnosť a tiež niektorí ďalší poslanci sú so situáciou v niektorých členských štátoch. Komisia bude aj naďalej veľmi aktívna v sledovaní dodržiavania pravidel hospodárskej súťaže v tejto oblasti a v prípade zneužitia dominantnej pozície v energetickom odvetví, ako napríklad v prípade elektrickej, elektrického prúdu a plynu. E, v takýchto prípadoch to vedie k tomu, že zakročíme, pretože chceme, aby sa znižoval vplyv na životné prostredie, aby sa zvyšovala miera inovácií a aby boli ceny pre firmy aj pre domácnosti e, čo najlepšie. Ďakujem pekne. Thank you very much. Sophie. Yes, thank you, chair. Pekne teraz Sophie. E, len veľmi stručne uviedli ste, že komisia zaslala odpoveď e, mne ako spravodajkyni ja som nedostala žiadnu osobnú odpoveď. Našla som odpoveď až o niekoľko mesiacov neskôr. Nebola to naozaj sná odpoveď, bolo to iba akýsi súhrn rozhodnutí komisie. To nie je to isté, ako analyzovať efektívnosť politiky v tejto oblasti. Možno je to koncept, ktorý je úplne revolučný, ale ak sa príjmajú rozhodnutia, E, tak e, to nie je iba e, samotný účel, pretože účel spočíva v dopade. Ak chceme sa pozrieť na dopad tých miliárd štátnej pomoci, ktoré sme poskytli, ak budeme ignorovať analýzu týchto výsledkov, tak aký to má prosím všetko význam. tento dočasný nástroj, o ňom všetci vieme, že nebude možno predsa len až taký dočasný. Na, zaujíma dopad takýchto opatrení a zaujíma vás nás dopad aj na štátnu pomoc. Do akej miery sa dosiahli tie ciele? E, poskytli sme niekoľko konkrétnych návrhov, e, o ktorých oblastiach e, chceme, aby komisia vypracovala štúdiu. Druhá veľmi konkrétna otázka, ktorú som položila a ktorá sa dá zodpovedať veľmi jednoducho, áno alebo nie, je e, otázka, ktorá sa týka e, zistení e, konkrétne jednotlivých sektorov. Nech sa páči, komisia. Čo sa týka dopadu našich politických rozhodnutí, komisia vo všeobecnosti musí vypracovávať štúdy hodnotenia dopadu ešte predtým, ako začne nový legislatívny proces. A v prípade potreby a na to uh, si veľmi potrpí náš predseda komisie Barroso. Taktiež vyhodnotenia našich politických rozhodnutí v minulosti. Je pravda, že politika hospodárskej súťaže, keďže uh, sa týka len sledovanie dodržiavania pravidiel, tak sme sa tomu až tak nevenovali, ale v poslednom čase aj v tých ostatných usmerneniach, tam už je štúdia hodnotenia dopadu a takto budeme postupovať aj v budúcnosti. Aj čo sa týka oblasti štátnej pomoci. Ešte pred hodnotením dopadu e, sa budeme venovať otázkam vyhodnocovania. Isté, že nechcem zastierať, e, nie je jednoduché pristupovať k takýmto povinnostiam. Nie sme jediní, e, pre ktorých je ťažké zmerať dopad politiky hospodárskej súťaže nielen v oblasti štátnej pomoci, ale aj v iných nástrojoch. Ale budeme sa tomu venovať predsa len, nielen preto, že musíme, ale preto, že je to dôležité e, pre transparentnosť a zodpovednosť a taktiež pre efektívnosť našej politiky. Čo sa týka konkrétnych zistení v jednotlivých sektoroch, toto je rozhodnutie, ktoré príjme samotný predseda, podpredseda komisie Almunia. Ďakujem. Pravodajca si želá urobiť nejaké záverečné e, poznámky. Uh, e, zdá sa, že je skutočne potrebné zorganizovať to vypočutie budúci týždeň. Dúfam, že pani Infeld tam bude, pretože všetci sa zhodneme v tom, že tam stretneme e, podpredsedu predsedu komisie a to bude veľmi dôležité. Spomínam si na jeden vtip, vtedy bola komisárkou pani Krús a tá údajne robila všetko, e, čo, čo pre ňu napísalo generálne riaditeľstvo. E, dúfam, že to bude ťažké pre súčasného komisára, pretože ak komisár iba hovorí to, čo vidí napísané na papieri, tak byrokracia vlastne má páky v rukách a celá politika hospodárskej súťaže sa jednoducho rozplynie a bude príliš vzdialená od skutočného sveta. A myslím si, že práve preto máme to vypočutie budúci týždeň a e, budeme sa venovať tým skutočne dôležitým otázkam, ktoré sú horúce. No Ďakujem, pán Epping, a tým pádom sme uzavreli rozprávu a máme následovný kalendár. Termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 7. oktobra o 17. hodine popoludní. Diskutovať o nich budeme 26. októbra a hlasovať vo výbore budeme 30. novembra a na pléne sa to bude preberať 1. decembra. Vyhovuje vám to? Áno. Takže uzatvárame rozprávu. Sú to nejaké ďalšie otázky? ktoré chcete predložiť. Nie. Tým pádom končíme zasadnutie a uvidíme sa v pondelok 4. októbra o 3.